Colleagues, I declare the meeting open. We are going to have uh, some electronic votes in the beginning. Let's uh, Takže najprv si otestujeme naše zariadenia hlasovacie. Skúste si zahlasovať, čo sa vám páči. Teraz len ide len o to, aby sme si otestovali Has, everybody voted? So the vote is closed. Takže končíme hlasovanie. Nefunguje vám. Let's, let's try, try again. Tak si to ešte raz vyskúšame. Prosím, ešte raz zahlasujte test. Neprihlásili sa všetci, ale snad ešte sa aj dostavia. Ešte jeden, hlasujte. Z Alde nám chýba. Končíme hlasovanie, ďakujem. Ako prvé máme na programe bod 9 to je správa pána Neuzera. Chcete k tomu niečo povedať? Prvne sa pustíme do hlasovania. Nie. Prosím, zahlasujte. Pozmeňovací. Takže máme jedno hlasovanie ohľadom navrhovaného stanoviska. Je to menovité hlasovanie, prosím využite elektrické. No nie je to v zozname, hlasovacom zozname uvedené ale je to menovité hlasovanie. Otvárame hlasovanie. Končíme. Devätnásť plus jeden mínus. Niekto sa nezdržal. Tým možno považovať túto správu za schválenú. Druhé e, tiež sa týka návrhu stanoviska Norberta Neusera. Poďme hlasovať. Máme tu 25 pozmeňovacích návrhov. Začneme sedmičkou. Takže aklamačne, prosím. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 8. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 sa, 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16. Skontrolujme si 15. Takže overíme si elektronicky hlasovanie 15. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Takže oplatilo sa to skontrolovať. 16 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 17 za, proti. Schválené. Zdržali sa. Musíme si to elektronicky overiť. Otvárame hlasovanie. Otvárame hlasovanie, skontrolujeme si to, končíme. Zamietnúť. Opravuje sa predsedajúci, je to schválené. 18 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19 za, proti. Zdržali sa.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 a potom hlasovanie ohľadom úvodných ustanovení. Jednotka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Dva Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Za. Proti. Zdržali sa. Trojka schválená. Štyri. Za. Proti zdržali sa, schválené. 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A napokon záverečné hlasovanie elektronicky. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Ďakujeme. Ďalší v poradí je Linda McEwen. Takže implementácia externých nástrojov financovania Európskej únie. Viacero pozmeňujúcich návrhov bolo stiahnutých a začneme hlasovaním. 12, 13 boli stiahnuté, 14 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 15 stiahnuté, potom je tu ústne pozmeňovací návrh za, proti. Schválené. takej situácia, že o 16 sa nehlasuje. 17 za, proti. Zdržali sa schválené. 18 za, proti. Zdržali sa schválené. 40 tým pádom odpadne a 19 za, proti. Zdržali sa. Musíme si to preveriť. Elektronicky zahlasujte. Končíme hlasovanie. Ešte stále mám, mám problém s hlasovacím zariadením, pretože ja som hlasoval proti. The vote is closed. He was against, that means that it is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 Zamietnuté. Vidíte, jeden hlas zavážil. 22 za, proti. Zdržali sa, schválené. 23 za, proti. Zdržali sa, schválené. 24 za, proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť.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 Končíme hlasovanie. Schválené. 32 za. Proti. Zamietnuté. 33, 34 boli stiahnuté, 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 36 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 37 za. Proti zdržali sa schválené. 38 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Musíme si to preveriť elektronicky. Končíme hlasovanie. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenia, osmička za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Úvodné ustanovenie za. Proti. Zdržali sa schválené dva. Za, proti, zdržali sa, schválené Tri Za, proti, zdržali sa, schválené štyri. Za, proti, zdržali sa, schválené. Ostatné pozmeňovacie návrhy boli stiahnuté, takže záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končíme. Schválené. Ďalej. Hlasovanie k navrhovanej otázke pre komisiu. Nie sú tam žiadne pozmeňovacie návrhy, takže elektronické hlasovanie o tejto navrhovanej otázke, ústnej otázke pre komisiu. Končíme hlasovanie. Schválené. No a napokon máme správu pána Frunculicu. Stanovisko k výročnej správe o implementácii spoločnej obchodnej politiky. Spravodajca, chcete sa k tomu vyjadriť? Pán Sulica. Nie, ďakujem. Nič z mojej strany. Môžeme začať hlasovať. Kompromis číslo 1 za. Proti. Schválené. Pozmeňovací návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Začneme až osmičkou, ostatné vypadli za, proti, Preskočil som kompromis 2, ospravedlňujem sa, hovorí rečník za, proti. Zdržali sa. Musíme si to elektronicky overiť. Všetci zahlasovali, skúsme ukončiť hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Takže musíme hlasovať o pečke za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Šestka za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Ešte chyba jeden hlas. Sedmička. Za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Osmička za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. Kompromis 2A. Da. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si to, aby sme mali istotu. Skúsme. za Zamietnuté. Takže deviatka <clears throat> za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si to. Končíme hlasovanie. Končíme. Takže 10 za. Desiatka za. Proti. Držali sa. Schválené. Jedenástka. Za. Proti. Zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh číslo 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Dvanáctka. Za Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Končíme hlasovanie. Schválené. 13 za. Proti. Schválené. Overíme si to elektronicky. Close vote. Rejected. Zamietnuté. 14. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Schválené. Kompromis 3. Za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15. Za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si to. 15. Niekto nezahlasoval. Mm. Two missing, yeah. So we, we, we... Dvaja nám chýbajú, takže musíme ukončiť hlasovanie. Zamietnuté. Ona je tu.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 16 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Zdá sa mi, že ten kompromis číslo 3 bol prijatý, ale nie? Zamietnutý. Yeah, yeah. So now we are in, uh, was 16? Oh. Check concerning 16. 16. Elektronicky si to preverujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 17. Za. Proti. Prosím, aby ste aklamačne hlasovali za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 18. 17 si preveríme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 18. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 19. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 19. Končíme. Zamietnuté. 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Štvorka za. Proti. Zdržali sa. Kontrolujeme si to kompromisný. Kompromis číslo 4. Preveríme si. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 23 za. Proti. Zdržali sa Overíme si to. Vote is closed. Hlasovanie. Schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis išlo 5 za, proti, zdržali sa, poveríme si to. To je dosť náročný proces, komentuje predsedajúci. Schválené. Potom máme tri pozmeňovacie návrhy, ktoré sa odpadávajú. 28 je v dvoch častiach. Prvá časť za proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za proti. No, veríme si to elektronicky. 28, prvá časť. Končíme hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 6-6. 28. Druhá časť si preveríme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 29.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 zdržali sa zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, overíme si to, 46. Prosím, zahlasujte, končíme. Schválené. Záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie k celku elektronicky. Otvárame hlasovanie. Končíme. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Come... A teraz sme sa dostali na koniec e, elektronického hlasovania. Ďakujem vám všetkým a budeme teraz pokračovať. Na programe máme bod 14 porušenia práv domorodého obyvateľstva na celom svete e, vrátane e, zabrania pôdy. Teraz budeme mať výmenu názorov e, k návrhu stanoviska o právach domorodého obyvateľstva vrátane e, zaberania pôdy. Je to veľmi známa a dôležitá vec e, pre náš výbor. Hlavným výborom je DROA. DROA bude hlasovať E, on v správe Franciska asi 24. apríla približne. Našou spravodajkyňou je Maria Hojbl. Nech sa páči, máš slovo, aby si predložila svoj návrh stanoviska. Takže poprosím teraz ticho, nech sa páči. Maria, ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som začala takto. 17. januára EÚ v Kenii musela na, e, pod tlakom pozastaviť pro, e, projekt rozvojovej pomoci, pretože jeden z e, domorodcov, ktorý, sa, ktorý odmietal vydať pôdu, bol deň predtým zastrelený. Vláda zastrelila muža z domorodého obyvateľstva Sengwa a ďalšieho zranila. Cieľom ich akcie bolo vyprázdnenie pôdy v lesnom zalesnenom území na západe Kenie, pretože tam v tomto lesnom, pri, e, v tomto lesnom lese prebiehal Európsky rozvojový projekt. V tomto programe Water, voda ide o podzemnú vodu, zmenu klímy a projekt začal v roku 2016 mimovládne organizácie hovoria, že vlastne tento projekt EÚ viedol k vyháňaniu obyvateľov, porušovaniu ľudských práv na úkor domorodého obyvateľstva a dokonca viedol aj k tomuto zabitiu. Nepoznám veľa detajlov tohto programu, nepoznám ho do podrobností, takže viem len to, čo som počula ale to uvádzam ako príklad, aby som ukázala, aká aktuálne je toto stanovisko a aj podobné stanoviska a aká dôležitá je iniciatívna správa Výboru pre ľudské práva. Veľmi často dochádzalo k porušovaniu práv domorodého obyvateľstva, ktoré sa málokedy dočka spravodlivosti. Veľmi často tu ide o pôdu, prístup k pôde a vlastnícke práva, vlastnícke nároky a to je aj v ťažisku iniciatívnej správy a stanoviska. Prečo dochádza k takýmto problémom s pôdou? Je to preto, ak to jednoducho povieme, pomerne jednoducho, pôvodné obyviteľstvo existuje oveľa dlhšie než formálne nároky na pôdu. A v mnohých oblastiach sveta, ako aj v Kenie, využívajú ľudia z pôvodného obyvateľstva pôdu ktorú fakticky vlastnia, ale nevlastnia ju formálne. A potom, keď niektorí prídu a majú záujem o toto pôdu, dochádza ku konfliktom. Títo ďalší aktéry sú zvyčajne firmy, ktoré hľadajú súroviny, vodu alebo e, pôdu na výstavbu. Úlohou vlády musí byť obyvateľstvo, pôvodné obyvateľstvo a ich práva chrániť respektíve zabezpečiť, že transakcie s pôdou prebiehajú podľa práva mierovo a v kľude, v pokoji a so súhlasom pôvodného obyvateľstva. A kde tu nastupuje rozvojová politika? Poprvé, rozvojovou spoluprácou môže EÚ podporiť vlády v partnerských krajinách plniť svoju povinnosť a chrániť pôvodné obyvateľstvo pretože ešte žiaľ nie všetky partnerské vlády dosiahli potrebný pokrok v tejto oblasti. Po druhé, a žiaľ, tento prípad v Keni nie je výnimkou, najmä pri rozvojových projektov spolupráce v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy dochádza k problémom. EÚ musí zabezpečiť, že v jej projektoch nedochádza k porušovaniu ľudských práv a pravdepodobne musí aj podrobnejšie skúmať a veci preverovať a prísnejšie sa brániť. A po tretie, investície. Tu v EP sme pred pár mesiacmi schválili plán za externých investícií a aj tu platí, že musia platiť prísne pravidlá a síce nie len v oblasti poľnohospodárstva, ale aj pri e, nerastnom bohatstve všade musíme chrániť a dbať na práva pôvodného obyvateľstva. Všetky tieto veci sú uvedené len veľmi stručne v mojom stanovisku. A a ja pridám pozmenujúce návrhy, pozmenujúce návrhy k operacionalizácii práve tohto prístupu postavenom na ochrane ľudských práv a poukážem aj na SDG a práva pôvodného obyvateľstva a e, to, čo vedie k ich chudobe a marginalizácii, čo je taký častý jav. A ja dúfam, že aj vy obohatíte ešte túto správu svojimi pripomienkami. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vyjadrenia tieňových spravodajcov. Ďakujem, Maria. Prvý tieňový je pán Výland. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručný. Ďakujem za vašu prácu, za vaše návrhy. Budeme mať určité pozmenujúce návrhy ktoré sa týkajú len jazykových pripomienok. Myslíme si, že sa dosiahne kompromis. Mali by sme sa obmedziť na tie pripomienky, ktoré sú priechodné v politickej skupine, ktoré sú v súlade s dokumentami eh, OSN A myslím si, že máme dobrý základ pre vypracovanie stanoviska, ktoré sa stretne so širokou podporou. Ďakujem. A teraz Maria Neugl, nech sa páči. A Lola Sanchez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rio Cabón, Guatemala, Bernard Calon eh, bo je uväznený kvôli tomu, že eh, práve bojoval proti eh, viacerým podnikom, ktoré vybudovali práve takéto stavby a ktoré ohrozili viacero tisícok ľudí. Za tým je firma Cobra, ktorá je súčasťou nadnárodného e, koncernu Florentina Pereza, ktorý pochádza zo Španielska. E, toto sú všetko e, veci, ktoré ohrozujú ekosystém viacerých krajín a ktoré ohrozujú život ľudí, ktorí sa nachádzajú v tejto oblasti. Viaceré elektrické stanice, takisto aj výstavba ciest a tak ďalej im Hm, ničí ich životné prostredie. Všetko toto je spojené aj s nadnárodnou spoločnosťou Repsol. Honduras, Merta Cáceres je takisto uväznená. Toto je veľká bojovnička za práva životného e, za ochranu životného prostredia. Uh, opätovne ide o veľký podnik, ktorý je uh, financovaný holandskou bankou a takisto jedna, jeden holandský podnik, ktorý uh, sa venuje uh, že vraj rozvoju v týchto krajinách, je do toho zaplatený. Podľa mňa uh, ide o uzurpáciu prírodného bohatstva, života, zničenia eh, prostredia, v ktorom sa nachádza toto domorodé obyvateľstvo, eh, ktoré sa snaží eh, žiadať spravodlivosť a ktoré bojuje proti všetkým týmto výstavbám. Myslím si, že treba niečo pre to urobiť. Toto nie sú však dostatočné kroky, ktoré doteraz boli urobené, pretože nie je tu žiadna konzultácia, nemôžu sa šíriť ani slobodne informácie aby sme si uvedomili a aby sme troška aj očistili imič Európskej únie v tejto oblasti, mali by sme v rámci trvalo udržateľného rozvoja e, zakomponovať niektoré kapitoly, ktoré by hovorili práve o takýchto záležitostiach. Je potrebné e, ukončiť e, všetky tieto aktivity, pretože naďalej aj obchodné zmluvy trvajú a nemá to žiaden dopad hm. Mali by sme naozaj niečo urobiť preto, aby e, Deň po dni, e, napriek tomu, že my hovoríme o týchto krásnych cieľoch, e, ľudia, tisícky ľudí v tejto oblasti netrpeli. Máme tu E, bojujú proti zločinu, ktorý sa pácha každý deň, aj keď my hovoríme o krásnom trvalodržateľnom rozvoji. Mali by sme si uvedomiť, že je tu Európska únia a teraz čo e, robíme? Je to únia, ktorá vytvorila preto, aby sme bojovali proti vojnám, ale takisto, aby sme aj bojovali za ľudské práva a takisto demokraciu, aby sme sa vyhli konfliktom, aby sme sa vyhli k humanitárnym krízom, ktoré sú práve spôsobované nami, ľuďmi. Toto sú hodnoty, ktoré sú záväzné, avšak musíme ich uplatňovať nielen u nás, ale takisto aj v zahraničí. Inak to zostáva zostane len eh, list papiera. Mali by sme niečo urobiť preto, aby sme skončili eh, s týmto zneužívaním situácie, aby sme bojovali proti nadnárodným spoločnosťam, ktoré častokrát sú zúčastnenými stranami v týchto podnikoch. Mali by sme preto OSN eh, formou záväznej zmluvy snažiť sa zakomponovať niečo, čo by naozaj nastolilo spravodlivosť pre tých ľudí, ktorí na to majú právo. Eh, mali by sme si uvedomiť, že vôbec eh, nemáme žiadnu koherentnosť medzi týmito záväznými klauzulami a medzi tým, čo robíme. Medzi tým, čo chceme sa snažiť eh, presadiť už roky, presadzovanie demokratických hodnôt. Ja som presvedčená o tom, že by sme mali nabrať úplne iný smer. Takisto som presvedčená o tom, že je, že je možné rokovať a veľmi dobre rokovať bez toho, že by sme ohrozili život ľudí a takisto ich životné prostredie v tejto oblasti. Mali by sme jasne stanoviť e, koty a takisto aj sankcie pre, e, zle, pre zlú prax e, takýchto nadnárodných spoločností, aby boli postihnutí podnikatelia, ktorí takto ničia život a kto spáchajú vlastne trestné činy na domorodom obyvateľstve. Mal by to byť taký text, ktorý by naozaj konečne ošetril tieto situácie. Ďakujem. <coughs> Thank you, Lola. We have one... Ďakujem. Ešte jeden sa chce vie. Ignácio Koroni páči. Ďakujem pekne. V skutočnosti ja som tieňový spravodajca pre túto otázku, e, pre túto zásadnú alebo hlavnú správu, ktorú tu kolega spravodajca Pasis odprezentoval. Myslím si, že toto je téma, ktorá je veľmi závažná a súhlasím s tým, čo práve teraz e, povedala Lola že aktivity Európskej únie v podstate nie sú tu prítomné. Nejde len o to, aby sme sa snažili bojovať proti porušovaniu domo- e, ľudských práv domorodého obyvateľstva zo strany nadnárodných spoločností, ktoré sídlia na území Európskej únie. Mali by sme sa snažiť zakomponovať všetky politiky, všetky aktivity, všetky programy v rámci medzinárodných projektov, pretože sú naozaj tu ohrození ľudia, ženy, deti a takisto aj e, tí najmenší. Mali by sme sa snažiť urobiť niečo, aby sme vytvorili nejaký medzinárodný rámec pre takéto aktivity. By sme navrhli medzinárodný rámec, kde by sme sa snažili preventívne informovať o všetkých týchto aktivitách a hlavne preventívnym spôsobom. Takisto sme žiadali alebo navrhli sme európskym partnerom, aby sme doplnili všetky informácie ohľadom týchto trestných e, činov, tých ohrozovania ľudí, kde by boli jasne stanovené aktivity v rámci trvalo rozvoja, aby, sa, aby neprichádzalo k relokácie obyvateľstva. Máme tu viaceré možné cesty a mohli by sme e, aj e, sa venovať tomuto aj pri inej príležitosti. Myslím si, že je to veľmi dobrý základ preto, aby sme jasne, konkrétne povedali, aké sú potrebné akcie, aby sme ochránili domorodové obyvateľstvo, aby nebolo ničená ich zem a takisto životné prostredie, v ktorom sa nachádzajú. A mali by sme sa snažiť ošetriť ich právo na zem. Európska únia by mala prijať záväzné opatrenia, voči takýmto ľuďom, ktorí v tretich krajinách ohrozujú domorodé obyvateľstvo. Ja súhlasím si so všetkými týmito myšlienkami. My eh, žiadame, aby sme vytvorili eh, niečo, čo by ochránilo domorodé obyvateľstvo pred eh, nadnárodnými spoločnosťami, ktorých sídlo je v EÚ. E Európa bola vyzvaná, aby niečo urobila, aby ochraňovala po práva domorodého obyvateľstva, aby preventívne informovala všetky po európske podniky, ktoré by realizovali takéto aktivity v, tej, v tretich krajinách, čo im hrozí, aké opatrenia musia zohľadniť, aby tu boli jasné sankcie pre európskych aktorov, ktorí sú zodpovední za takéto porušovanie ľudských práv domorodého obyvateľstva. Ďakujem. Thank you, Ďakujem, Ignácio. Je tu ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť? Nech sa páči, keby ste sa prosím predstavili, nepamätám si meno. Maria Neuchler. Prišla som troška neskôr. Ja som tieňová spravodajkynia tejto správy a chcela by som zdôrazniť jeden bod, ktorý považujem za dôležitý. Je to aj zodpovednosť e, pri tvorbe našich politik, konzumnom správaní, dovoze, vývoze a znamená to, že náš obchod má tu tiež ruku v hre, keď sa vyháňa pôvodné obyvateľstvo zo svojho územia. Tu nejde o to, aby sme ohovarali EÚ, ide o to, aby sme prevzali zodpovednosť za konanie v rôznych oblastiach politiky. Tu nejde vôbec len o pôdu, ide tu aj o práva na rybolov, lesné hospodárstvo, obrábanie pôdy. A ja považujem za veľmi dôležité, a počula som, čo tu povedali predrečníci, je dôležité, aby sa EÚ priznala k svojej zodpovednosti vo vývoze, dovoze, hospodárskej politike, obchodnej politike, poľnohospodárskej politike, rybolovnej politike. Veci sa nedejú sami, nepadajú z neba, veci sa dejú a aj vyháňanie sa deje a niekto musí za to prevzať zodpovednosť. Ďakujem. Takže vy ste tieňová spravodajkynia za SAD. Chce sa ešte niekto, prosím, vyjadriť? Nie. Komisia, vonkajšia služba, chcete sa, prosím, vyjadriť? Prosím, aj sa predstavte. Ďakujem, pán predseda. Som tu víkend. Z, som z Európskej vonkajšej služby na predchádzajúcich stretnutiach sme mali možnosť vyjadriť sa k tejto, tomuto návrhu správy. Takže ja tu nebudem teraz zachádzať do detajlov. Chcem len spomenúť vec, ktorá je dôležitá. Zosilnili sme našu podporu ochrancom práv pôvodného obyvateľstva a ďalším ľudskoprávnym bojovníkom, ktorí pracujú v oblasti pôdy, životného prostredia a zmeny klímy. A taktiež by som chcela upozorniť na závery rady z mája 2017, kde sa tiež uvádzajú porušenia a násilie voči pôvodnému obyvateľstvu ako priorita v oblasti pôdy, prírodného bohatstva a podobne. Rada tiež poznamená, že EÚ musí pristupovať k rozvoju tak, že sa zohľadnia všetky práva a že treba podporovať pôvodné obyvateľstvo, pri e, realizácii agendy 2030 osobitnú pozornosť treba venovať e, ženám, deťom a mládeži. A taktiež sa uvádza, že príspevky, e, ktorý, a ďalej tým, ktorí sú nútení opúšťať svoju pôdu alebo sú v konflikte. Ďalej sa treba viac venovať prevencii konfliktu, budovaniu mieru. Rada pripomína svoje závery o podnikaní a ľudských právach a svoje záväzky e, k dodržiavaniu zásad OSN v oblasti ľudských práv a poukazuje na ich relevantnosť v kontexte pôvodného obyvateľstva. Tiež ste hovorili o predchádzajúcom informovanom súhlase a rada hovorí, že je to tiež dôležité. A treba povedať, že dialog a konzultácie s pôvodným obyvateľstvom sú dôležité na všetkých úrovniach, aj vrátanie Frontexu a že treba získať informovaný súhlas mysluplným spôsobom. Od roku 2013 už platí lepšia, e, zásady lepšej regulácie, kde sa uvádza, že treba zohľadňovať dopady konania EÚ na ľudské práva a to vidno aj v našej obchodnej politike. A tam, kde sme vypracovali zásady v tomto kontexte, tak e, všade sa uvádza aj právo, práva pôvodného obyvateľstva. Tešíme sa na finalizáciu tejto dvolitej správe, správy a na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Je tu ešte niekto za komisiu, kto by sa chcel vyjadriť? Nevidím nikoho, takže ďakujem. Ešte predsa len niekto? Nech sa páči, keby ste sa predstavili. Ďakujem pekne eh, za to, že ste mi udelili slovo. Ja pracujem eh, na EDEFCO. To je jednotka pre ľudské práva. Venujem sa práve ľudským právam domorodého obyvateľstva v rámci nášho oddelenia. Chcela som eh, sa vyjadriť k viacerým zastupcom parlamentu. K tejto situácii príliš dobre poznáme na DEVKO. Túto situáciu hlavne pokiaľ ide na naše oddelenie, pretože my riadíme práve mechanizmus pre ochranu ľudských práv. Žiaľ Bohu, čoraz viacej sa stretávame s tým, že obrancovia ľudských práv sú tu zabití, sú tu eh, odopierané základné ľudské práva domorodému obyvateľstvom, hlavne všetkým tým lídrom domorodého obyvateľstva. Častokrát je mi ukradnutá tá, tá zem, eh, je im ukradnuté prírodné bohatstvo, ktoré sa nachádza na, eh, tej, na tomto území. My sme práve urobili tento rok veľkú výzvu. Snažíme sa teraz predkladať alebo hodnotiť návrhy, ktoré by sa týkali práve rozpočtovej linky v rámci tejto oblasti. Ja som na DEVKO, ale myslím si, že toto presahuje vôbec náš mandát, pretože tu máte všetky ďalšie záležitosti. Line Digis tu máte viaceré mm, vnútorné politiky, ktoré majú obrovský dopad na to, čo sa deje zvonku, znútra a tak ďalej, hlavne pokiaľ ide o politiku investícií, obchodnú politiku, ľudské práva, máte tam DJ poľnohospodárstvo, všetko toto už tu bolo spomenuté, ktorý, všetko sú to oddelenia, ktorých sa to týka úzko. Preto je to naozaj pre nás veľká výzva, aby sme spoločne našli také riešenie, ktoré by bolo koherentné tak e, externe ako aj interne. E, a napríklad pokiaľ ide o koherentnosť internú a externú, odkedy ja pracujem na tomto oddelení v rámci rozvoja, je to vlastne FLEC VPA. E čiže niečo, čo ide v ruka v ruke s dovozom treba z e, dreva. Nie som síce na to špecialistka, ale v podstate sú to e, konkrétne e, štandardy, ktoré, sú, ktoré sa týkajú tak interného, ako aj externého mm, externej oblasti. Ide o to, aby sme presadili absolútnu zmenu myslenia u týchto našich developerov. Eh, určite máme rozvojové projekty, ktoré sú veľmi rizikové. Eh, ja sa budem snažiť odpovedať na otázku, ktorá sa týka Keni, eh, tej komunity, ktorú momentálne rozvíjame. Ide o, ide o projekt Water Tour. E, ide o environmentálny projekt. Delegácia 17. januára, ako veľmi dobre viete, e, pozastavila všetko financi- financovanie kenských e, orgánov pri teda po tom, ako prišlo k tej prestrelke a veľa ľudí stratilo život v prestrelke 12. januára. Takže pokiaľ ja mám informácie, ešte sa nám za mesiace nepodarilo nájsť mechanizmus, ako by sme mohli eh, podať žalobu proti európskym investorom, ktorí toto spôsobili eh, v rámci tohto rozvojového projektu, dokonca ani, ani mechanizmus nejakej kompenzácie, aby sme vlastne odstranili uh, eh, napachané škody. Takže myslím si, že tento, táto správa je veľmi dobre vyvážená. Pre mňa je to veľmi zaujímavé a ja chcem naozaj poďakovať eh, spravodajcom, ktorí sa venovali tejto záležitosti. Ďakujem. OK, thank you. Maria Ďakujem. Maria Hojbuch, chceš sa ešte prosím vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za tých mnoho príkladov, čo ukazuje, aká dôležitá je táto správa, naše stanovisko Ďakujem za komisiu a keď sama hovorí, že nemáme žiadne mechanizmy sťažnosti, tak to len poukazuje na to, ako dôležité je na tom pracovať a dopracovať sa k ním. Nie je možné, aby poškodení ľudia, či sú to už pôvodní obyvateľia, ženy, deti, akákoľvek marginalizovaná skupina, že nemajú nikde žiadne miesto, kde sa môžu obrátiť, keď sa dostanú do takejto situácii. Tu vidím, aké dôležité je, aby sme tu boli e, aktívni a aby to neostalo len pri správe a stanovisku, ale aby sme mali takéto mechanizmy, aby sme si uvedomili, čo môžeme naozaj právne aj reálne realizovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Wieland naznačil, že chceme dosiahnuť široký kompromis, ale ja dúfam, že aj dobrý kompromis a teším sa na naše ďalšie rokovania. Ďakujem, Maria, a ďakujem aj za všetky príspevky. Lehota na pozmenujúce je útorok, budúci týždeň o 5. A budeme hlasovať o návrhu 20. marca. Týmto uzatváram tento bod programu. Ďalším bodom programu je bod 15. Humanitná situácia v Demokratickej republike Konga. Kongo. Máme tu výmenu názorov s Androu Lakaminara, riaditeľom pre Afriku, Áziu, Latinskú Ameriku, Karibskú oblasť, Tichomorie, DG Echo, Európska komisia. Ak dovolíte, stručne predstavím e, ďalšiu rečničku, kým sem príde. Takže dostávame sa k ďalšiemu bodu našho programu a to je humanitná situácia v Demokratickej republike Kongo. Situácia v DRC bola mimoriadne znepokojivá už roky. Na východe krajiny prebiehala vojna, milióny úmrtí, a rok 2017 sa považuje za najnásilnejším rokom v dejinách krajiny. Čiastočne ako výsledok nestabilnej politickej situácie došlo k veľkému nárastu násilia najmä na severe a juhu Kivu a v provincii Tanganika, ako aj Kasaji. Výsledkom je, že DRC, DRK má vnútorne premiestnených 4,3 milióna obyvateľov. Plán humanitnej reakcie na rok 2018 pre Demokratickú republiku Kongo potrebuje 1,7 miliard amerických dolárov, aby sa pomohlo približne 13 miliónom ľudí, ktorí potrebujú humanitnú ochranu a pomoc. OSN vyhlásilo situáciu v DRK na úrovni tretieho stupňa e, emergentnej reakcie, čo je najvyššia možná úroveň už v oktobri 2017, ale napriek tomu je to stále najmenej financovaná naliehavá situácia úrovne 3 na svete. Ďalšie informácie o tejto situácii nám dá pani Kaminara. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, Ďakujem veľmi pekne za možnosť tu byť s vami a informovať o situácii v DRK. Dnes by som chcela poveda- hovoriť o troch základných veciach. Poprvé, čo som videla počas poslednej návštevy v krajine a ako vidím vývoj humanitnej situácie v teréne. Po druhé, aká, aký je súčasný stav pokiaľ ide o reakciu a potom ešte niekoľko informácií o nadchádzajúcej konferencii, kde sa budú dávať záväzky a ktorú organizuje OSN ODRK. Humanitná situácia v teréne. Chcem len uviesť citát od riaditeľa medzinárodnej mimovládnej organizácie. Je to niečo, čo, čo sa môžem tiež podpísať, hovorí, 2017 bol zlý rok pre Kongočanov, 2018 bude len horší. A to, čo som videla v krajine, na mieste, to len potvrdzuje a môžem podpísať toto vyhlásenie. Žiaľ, tie čísla ste už počuli a niektoré čísla troška rozpracujem. 13 miliónov ľudí v núdzi, 7,7 milióna neistote, 2 milióny detí e, zasiahnuté e, ťažkou podvyživou 4 milióny ľudí interne premiestnených, najväčšie premiestňovanie obyvateľstva v Afrike a približne pol milióna kongočanov v susedných, konžanov v susedných krajinách, najmä v Južnom Súdane, Urundi, Niektorí sú aj v Rwande a inde. Ak ľudia utekajú do krajín ako Južný Sudan alebo Kahar, tak asi chápete, že to zúfalstvo je obrovské a že je to obrovská humanitná kríza E, pretože aj tam panuje humanitná kríza, hrozia epidémie. Keď som tam bola, bol, e, vypukla e, cholera v Kinshase. Vlastne začiatkom, koncom roka 2017 vypuklo 55 tisíc prípadov cholery a komisia sa rozhodla pomôcť a riešiť tento problém cholery Včera bola správa, že konžania odchádzajú teraz do Ugandy a že aj tam boli prípady cholery. Takže ľudia, ktorí odchádzajú, berú so sebou svoje problémy a berú a e, infikujú ostatné krajiny. Skutočne je potrebná takáto ochrana. Je najmenej 128 ozbrojených skupín, ktoré pôsobia v danom štáte. Je to problém aj z toho titulu, že je tam konfliktná situácia, ale je to aj veľká komplikácia pre humanitné organizácie humanitárne organizácie. Je eh, skutočne ťažko vedieť, kto kde pôsobí. E, tá situácia sa dynamicky mení v teréne a humanitárna práca je nesmierne náročná e, za daných okolností. No a, a, a, a samotná e, veľkosť republiky, Demokratickej republiky Kongo je to, je to krajina obkolesená ďalšími africkými štátmi. Veľkosť tejto republiky e, je taká ako veľkosť západnej Európy. No a samozrejme, mohla by som ešte pokračovať v opise toho, čo som videla v teréne, ale na to zrejme nie je dosť času. Pokiaľ by boli otázky, samozrejme môžem to odprezentovať. Počas mojej návštevy som sa stretla s partnermi, úradné osoby, bola som v Kinsasa a aj takisto som e, strávila dosť času e, v Kasaj. Záverom Skutočne tu máme všetky parametre humanitárnej eh, katastrofy a eh, eh, tá humanitárna situácia je na najvyš kritická, keby sme sa pozreli do kryštálovej gule, ako to bude vyzerať v roku 2018, tá situácia sa zrejme nezme, ne, nezlepší. Niekoľko slov ešte na tému Kasaj. To je región, ktorý som navštívila a pobudla tam dlhšie. V roku 2016 toto ešte vôbec nemalo atribúty humanitárnej krízy. E, severné Kibuty, tam to už bola kritická situácia. Kasaj nebol v takej krízovej, v krátkom krízovom stave. Dnes je to úplne iné, je tam krízová situácia, 1,5 milióna ľudí uteká zo svojich domovov. Asi polovica z nich sa vrátila alebo sa snaží vrátiť do e, svojich e, domov a e, ale samozrejme prišli zatiaľ o úrodu, domy, školy boli spálené a mm, infraštruktúra zniži, zničená. Humanitárne systémy samo o sebe nedokážu e, vyriešiť všetky problémy prítomné e, v DRC. E snažíme sa urobiť maximum, ale tu zažívate kombináciu politickú krízu, humanitárna kríza, kríza súvisiaca s mm, s tým, že táto krajina e, je veľmi málo rozvinutá. Komisia úzko spolupracuje s kolegami v generálnom riaditeľstve pre rozvoj, aby sme e, využili maximálne možné objemy finančných prostriedkov z dostupných fondov. Jeden sektor, ktorý ktorý je na kolenách a potrebuje naliehavo pomoc, to je oblasť zdravotnej starostlivosti. E, v Kasaj som navštívila e, nemocnicu, e, to je bola jediná nemocnica, ktorá mala jedného chirurga a vlastne to v okruhu 200 kilometrov. No a centrálna vláda poskytuje isté financovanie, ale to nedorazilo e, do tohto regionu, do tejto nemocnice. Nedá sa e, vlastne prevádzkovať nemocnicu bez toho, aby ste mali peniaze. Ďalšia e, vec, ktorú by som chcela prezentovať v dôsledku tej návštevy koncom roku 2017, všetko naznačovalo tomu, že E, sú tam náznaky e, stabilizácie a sa zmierňuje tlak e, na presídlovanie. Ale v tých prvých týždňoch januári sa táto situácia úplne zvrátila. Skutočne narast v konfliktoch v nemocnici, oveľa väčší počet zranených pacientov Takže e, koncom 2017 sa všetko javilo tak, že sa veci zlepšujú, ale opak je pravdou v roku 2018. V novembri boli prijaté nejaké závery rady ohľadom e, DRC a kolektívne konštatujeme, že štruktúry a koordinácia OSN sa musí zlepšiť, aby sme e, vedeli riešiť situácii Eh, eh, došlo k eh, viacerým vylepšeniam. Kim Budok, generálna tajomníka, je aj námestník pre koordináciu v tejto oblasti, ktorý sa ujal svojho postu v januári. Čiže ten, tie mechanizmy OSN sa snažia ako si e, e, dôraznejšie konať. Ako povedal predsedajúci, e, bola ohlásená kríza stupňa číslo 3 DRC. Existuje len, existujú len 4 miesta na svete, kde sú krízy stupňa 3. To je vlastne najvyššia úroveň. Obvykle e, takéto stavy sú vyhlásené na 6-mesačné obdobie, e, posledne 20. apríla. Týkal sa tr- troch regiónov DRC, Kasaj, e, z Južná Tanganika, Južné Kivu, ale vieme, že v Severnom Kivu je tá situácia oveľa horšia, ale vzhľadom na to, že tam tá kríza pretrváva už mnoho rokov, tak sa vychádzalo z toho, že tie humanitárne organizácie o tom vedia, že treba venovať pozornosť tým novým e, krízovým zónam. Monosku to, je, e, to sú mierové sily OSN UNESCO naráža na nedostatočné financovanie a zdá sa, že ich prítomnosť bude obmedzená. A to samozrejme bude mať veľmi detaktívny dopad na reálnu situáciu. Kasaj je region také veľkosti e, Francúzska a e, tam teda ide len o nejakú stovku e, mierových síl a Kusku má mandát chrániť, nielen zabezpečovať mierový stav, takže v zásade tu ide, aby chránili situácii, takže tretia humanitárna konferencia o situácii DRC, mm, Veľa sa udialo pred Vianocami, snažili sme sa maximálne e, rozosievať osvetu, informácie o, o DRC. 13. apríla bude v Ženeve Donorská konferencia. Komisár Stylianinis spolu s Mark Lowcockom ktorý stojí na čele OCHA a e, holandský minister zahraničných vecí, pani Sigrid Kaut, budú teda spolu predsedať. A potom bude ešte štvrtý e, spolupredsedajúci. Je skutočne potrebné zviditeľniť, upozorniť na túto krízu, mobilizovať peniaze Jedna, e, tá, tie výzvy v finančnej oblasti sú obrovské. E, mm, v podstate tie nároky sa zdvojnásobnili na e, úroveň 1,7 miliardy mm, ale ak si uvedomíte, že sú, sú krízové oblasti, sa E, ich počet sa zvyšuje z roka na rok a takisto aj miera humanitárnych kríz sa zvyšuje. Získanie e, väčšieho objemu peňazí bude problém. V roku 2017 komisia a členské štáty poskytli 200 miliónov USD práve na účely riešenia krízy v DRC. Vtedy bol plán 800 miliónov EÚ kolektívne pokryl 25 celkového objemu peňazí na riešenie tejto krizovej situácie v Kongu. A čo sa týka financovania z rozpočtu komisie, komisie chce e, navštíviť DRC ešte pred konferenciou, aby na vlastné oči videl, aká je situácia a aby prípadne aj ozná, oz, oznámil výrazné navýšenie objemu peňazí určených na riešenie krízy v DRC. Takže nech sa páči, som k dispozícii vašim otázkam. Takže teraz otváram e, e, rozpravu náš e, trvalým spravodajcem Henrik Salom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Nie len za to, že ste tu dnes prítomná, takisto aj za váš príhovor, za to, že vždy prídete na výbor pre rozvoj, aby ste nás informovali o humanitárnych krízach na celom svete. A toto je jedna z najdôležitejších správ a myslím si, že my spoločne, všetci členovia tohto výboru, sme vďační za tieto informácie, za to, že ste sa odobrali do tejto krajiny a že ste mohli si overiť eh, tú chudobu, ten nedostatok, v, ktorých, eh, v ktorom teraz žijú milióny ľudí. A takisto aj výzvy, s ktorým čelia každý deň v roku 2018. Eh, my rátame s tým, že to bude ešte horšie ako v roku 2017. Toto je spôsobené a prítomné vo viacerých humanitárnych krízach na svete. Čoraz viacej sa to stávajú sa stávajú takými chronickými, dlhotrvajúcami krízami, ktoré nie sú krátkodobého trvania. A toto nám predklada ďalší problém, ktorý je spojený s nedostatkom finančných prostriedkov, pretože v podstate vaše aktivity, ako ste aj povedali, alebo teda to, čo plánujete realizovať v nasledujúcom roku, bude vyžadovať niekoľko miliónov eur, ale že zároveň je potrebné to skombinovať aj s ďalšími potrebami, s ďalšími krízami, ktoré sú všade na svete. Čiže keď sa kríza stane chronickou, to znamená, že časť prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, je potrebné venovať existujúcim krízam a preto aj reakcia na novú krízu častokrát je problematická a veľmi ťažko sa jej dá čeliť. Táto kríza vo viacerých regiónoch, ako ste už spomínali, sa už dostáva na úroveň 3. Úroveň 3 to je to maximálne. Máme ich viacero na svete, takýchto kríz, číslo alebo úrovne 3. Sýria, Sudán. A preto by som chcel vám povedať, že niektoré z týchto kríz sú veľmi viditeľné v európskej oblasti a priťahujú pozornosť Európanov, pretože sa netýkajú presne síce našich hraníc, ako je to napríklad prípad Sýrie, ale niektoré krízy, napríklad v Africkom rohu, sú síce ďalej, v Kongu, avšak týka sa to desiatok, stoviek, tisícov ľudí, aj keď je to veľmi ďaleko, pretože nie je to v našej blízkosti. A preto, tak ako to povedala aj komisia, ktorá sa odobrala na územie týchto krajín, snažila sa byť protagonistom takisto aj na konferencii v Ženeve. Ako ste už povedali, tam boli tie dva hlavné ciele, čiže zabezpečiť finančné zdroje a takisto zviditeľniť práve tieto vzdielané krízy. Myslím si, že toto je tá správna cesta, ktorú by sme mali rozvíjať. Tiež by som sa vás chcela spýtať, vy ste sa zmienili o linku medzi humanitárnou reakciou a rozvojom. Vypracovať tento link, toto prepojenie, možno prehlbiť tento aspekt, keby ste nám viacej k tomu mohli povedať. A takisto sa chcem spýtať, či politický scenár v týchto krajinách, napríklad budúce voľby, by mohli pomôcť, alebo prípadne môžu skomplikovať eh, práve reakciu na túto humanitárnu krízu. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. OK. Mrs. Kaminara is going to gather all the questions and okay. answer in the end. Um, Ďakujem pekne. Teraz pán Deva, máte slovo. Ďakujem. skutočne počas tých 18 eh, eh, rokov ECHO odviedlo kus práce pri eh, zmierňovaní dopadov humanitárnej krízy. Počas tých 18 rokov štyrikrát DRC sa stalo kritickým miestom. Poprvýkrát, myslím, to bolo pred nejakými 15 rokmi. My sme venovali pozornosť tým, ktorí spôsobili problémy. Nie, niektorí z týchto ľudí boli zatknutí a postavení pred medzinárodný um, súdny tribunál. Eko nám eh, poskytol eh, takýto podklad, takýto dokument. To je príklad toho, čo treba robiť ale e, vyznieva to, ako by ten e, problém bol prírodnou katastrofou. Nie je to prírodná, e, prírodná, prírodný živel, tsunami alebo zemetrasenie. Spôsobili to ľudia. Tento výbor a daňoví poplatníci potrebujú vedieť, kto za to je zodpovedá, kto by mal byť zatknutý a kto by mal byť súdený, pretože pretože eh, eh, peniaze našich daňových poplatníkov sa nalievajú do konfliktných zón a, vlastne eh, tá, a v konečnom dôsledku sú osoby v tých regiónoch, ktorí sú za tými konfliktmi. V podstate, prečo je tam ten konflikt? Pretože sú tam pretože e, Čína, Korea a viacerí hráči tam vstupujú do hry, pretože e, má e, táto krajina a jej susediace štáty obrovské nerastné bohatstvo. Skutočne sú tam vlastní politici, obchodníci v tej krajine, spôsobujú problémy svojim občanom. My máme možnosti lepšie ako CIE a iné spravodajské služby, pretože máme ľudí e, e, v každom meste, v každej dedine a mali by sme dostávať pravidelne informácie o tom, čo, aký je stav, čo sa zistilo. Pani Kiene. Grazie. E, uh, grazie mi... Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som nemohla byť na tomto zasadnutí od začiatku tejto správy, keď ste sa venovali otázke Kongu, pretože to je situácia, ktorú veľmi dobre poznám, takisto aj kvôli môjmu nasadeniu, pokiaľ ide o to, čo sa deje v Kongu. Mm, ja som si vypočula predtým môjho kolegu Enrique Guerrera Salomeho, ktorý hovoril práve o všetkých týchto krízach, ktoré majú menší dopad a sú vzdialené, takže ich toľko nevidíme, toľko necítime, ako tie, ktoré sú v blízkosti. Kríza v Kongo to má však iný pôvod. Ide o ekonomickú krízu, ktorá je spojená alebo skomplikovaná politickou krízou a tak ďalej. Čiže na začiatku je všetko to, čo vlastne taká humanitárna kríza si vyžaduje a z čoho to vlastne vzniklo. Má to teraz vysokú intenzitu, pretože tu máme ďalších 6 tisíc oficiálne uznaných mŕtvych aj keď sa hovorí, že 10 tisíc ich bolo, ktoré sú obeťami e, v roku, e, alebo teda od roku 96 až do teraz. A potom tieto tisícky mŕtvych v podstate ako keby nepredstavovali e, nejaké výnimočné číslo na to, aby sme sa snažili zasiahnuť a snažiť sa vyriešiť túto krízu. Samozrejme, nehovoriac o prírodnom bohatstve, o jeho kradnutí. To, čo sa deje teraz v Kongu, to je príklad toho, ako ekonomické záujmy mnohých eh, krajín, mnohých ekonomických subjektov môžu zhoršiť ešte situáciu, a ktorú môžu vlastne ohroziť alebo vlastne pošliapať hodnotu ľudského života. Tisícky ľudí, ktoré zomreli za týchto 20 rokov v Demokratickej republiky Kongo, žiadajú teraz spravodlivosť. A my eh, sa musíme tomu venovať zblízka, pretože humanitárna kríza v Kongu to je situácia, ktorú síce nevidíme inde, hej. Ale zoberme si, že Kasaj, Bene a tak ďalej, toto všetko sa mohlo stať. To, čo sa deje teraz v regióne Kasaj, veľmi dobre viete, že je tam kobalt, to je jeden z najzacnejších minerálov, najzacnejších eh, mm, najzacnejších eh, eh, najzasnejšieho prírodného bohatstva, ktoré môže vlastne byť využívaná v IT komunikácii. A, a máme tu tisícky ľudí, ktoré a, e, sú a, e, ohrozené práve kvôli tomu. Zoberme si takisto aj Zambiu. Zambiu ma, Zambia má a, e, vysoký počet a, utečencov, ktorí ušli z Konga práve kvôli tejto humanitárnej a, kríze. Ja sa teda pýtam, že kedy sa začneme naozaj seriózne venovať humanitárnej kríze v Kongu, pretože to je úzko prepojené aj s politickou situáciou a takisto prepojené úzko s tým, čo sa tam deje s režimom, ktorý tam bol nastolený a, ktorý ohrozuje životy mnohých ľudí. V roku 2016 prezident Kabila sa udržal pri moci vďaka tým dohodám, ktoré hovoríme alebo ktoré nazývame dohody St. Sylvester. A týmto spôsobom sa mu podarilo až doteraz využívať, alebo lepšie povedané zneužívať tieto dohody, ktoré boli e, uzavreté a tým pádom vlastne porušovať tak ústavou, ako aj ľudské práva. Zoberme si, že tieto dohody neboli vôbec dodržané. Jeho moc mala byť ukončená v decembri 2016 a nič sa nestalo. Až do roku 2018 bolo to rozhodnutie odložené. Avšak to je taká fraška a nádalej obyvateľstvo zomiera. Uvedomme si, že toto je veľká humanitárna kríza. Je potrebné nájsť riešenie, intervenovať, snažiť sa politicky vyriešiť túto humanitárnu krízu, pretože naozaj toto je spôsobené práve ekonomickými záujmami mnohých veľ- veľkých nadnárodných subjektov. Už druhýkrát sa snažíme tomu venovať republike, Demokratickej republike Kongo eh, v, a takisto aj oblasti Kasaj. Mali sme dokonca konferenciu donátorov, avšak kde išli tieto finančné prostriedky zo strany donorov? Išlo to priamo na územie? Vôbec nie ako boli využité tieto finančné prostriedky, pretože obyvateľstvo dostane veľmi málo alebo prípadne vôbec nič. Kto bude garantom toho, aby všetky táto pomoc sa naozaj dostala obyvateľstvu? Kto o, eh, o, toto zaručí? Čo urobíme my konkrétne s tým? Áno, naozaj. Eh, musíme urobiť niečo preto, aby obyvateľstvo naozaj dostalo túto pomoc do vlastných rúk. Ďakujem. Eh, any... Ďakujem. Chcem sa spýtať, či je tu ešte niekto ďalší medzi poslancami čo sa chce vyjadriť? Ak nie, tak chcem poprosiť DG Devko, či sa nechce vyjadriť. Je tu niekto za Devko, ktorý by chcel niečo povedať? Nie. Takže, pani Kaminára, nech sa páči a tešíme sa ešte na vaše ďalšie odpovede. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky a pokúsim sa na ne odpovedať. Niektoré z otázok sa týkali zodpovednosti štátu v tejto situácii voči obyvateľstvu v krajine. A hovorila som o tom, keď som hovorila, že chyba zdravotná starostlivosť. Vlastne počas mojej misie som zistila na vlastné oči, aké zložité to je ísť a realizovať humanitnú pomoc v DRK. Koľkokrát musíte platiť rôzne typy daní na to, hento, lietadlo pristane, lietadlo vzlietne. To všetko stojí peniaze. Kdekoľvek idete, je celý systém toho, kde humanitní pracovníci a každý musí prekonať administratívne prekažky, aby obskytol pomoc. A jedno z rokovaní, ktoré som mala s novou vládou v Kasaj Centre, centrum, bola toto kľúčová téma, o ktorej som hovorila. Povedala som, že humotní pracovníci sú tam preto, aby pomohli ľuďom a že oni nám majú pomôcť, aby sme to robili rýchlejšie a lacnejšie. Ja nehovorím, že na nás zarábajú, ja hovorím, že ten systém, ktorý existuje, je taký, že aby sme mohli ísť na letisko, musíte zaplatiť daň a humanitní pracovníci nie sú z toho vylúčení. Takže jeden aspekt je táto zložitosť, s ktorou my ako humanitní pracovníci, a ja môžem len o tom hovoriť, je tá zložitosť, tá náročnosť situácie, v ktorej musíme manevrovať, aby sme mohli poskytovať túto pomoc. Potom sú tu bezpečnostné aspekty. DRK je jedno z najnebezpečnejších miest pre humanitné činnosti. Včera či prevčera bola správa, o jednej mimovládnej pracovníčke v Kivu, alebo to bola, myslím, v Kivu, e, mimovládka, kde došlo k únosu a dvo- zabitiu dvoch pracovníkov. Čiže je to veľmi náročná situácia v teréne a tu je veľmi ťažké vôbec získať prístup a zabezpečiť, že pracovníci majú, sú bezpeční pri výkone svojej práce, potom infraštruktúra, dokonca aj v takej situácii, kde boli nejaké cesty. Tieto cesty sú neudržiavané a aby sa humanitní pracovníci dostali do vzdialených oblastí, a to je na tvoju otázku, tak ten čas, ktorý potrebujú na cestu, len aby sa dostali k týmto ľuďom, zvyšuje tú náročnosť. Mnoho premiestnených ľudí znamená, že títo ľudia stratili prísok k svojej pôde, k práci na poli, vyse, sadzbe, vysievaniu. Takže ja môžem povedať, že sú tu rôzne problémy priamo v teréne a my sa pokúšame urobiť maximum, aby sme pomohli týmto ľuďom postaviť sa na vlastné nohy a aby nepotrebovali humanitnú pomoc. Jeden z partnerov, ktorého financujeme, v zásade zhromaždí skupiny premiestnených, presídlených ľudí do družstiev, dáva im pôdu, ktorá je spoločnou pôdou dáva im osivo a veľmi základné nástroje, aby mohli vysadiť, aby mohli zožať a aby mohli pokračovať v svojom e, zabezpečovaní sa, tak aby už nepotrebovali v budúcnosti humanitnú pomoc. A takéto projekty majú aj ďalšiu výhodu, pretože dávajú dokopy všetkých presídlencov, Niekedy sú to presídlenci z rôznych etnických skupín, niekedy možno proti sebe navzájom bojovali. A takže toto je taká určitá mierová rekonštrukcia, že sa títo ľudia dávajú dokopy. A neviete si predstaviť, akí boli šťastní, akí sú šťastní, že majú nádej, že môžu začať niekde svoj život – že takto majú malý kúsok pôdy niekde a môžu znovu začať žiť. Ako som už povedala na začiatku, Kongo nie je len jeden problém, je to kombinácia viacerých problémov. Vedie to k humanitnej kríze takto. Otázka bola aj, že či tých 1,8 miliardy sa nájde, to, čo je potrebné, keď vieme, koľko kríz je na svete, tak si môžeme len želať, aby sa to našlo, ale je viac ako pravdepodobné, že pravdepodobne túto sumu nezískame a preto je dôležité a preto spolupracujeme s každým, aby sme určili priority tak aby sme, keď budeme mať menej peňazí, zabezpečili, že každé euro, ktoré dostaneme, pôjde do prioritnej oblasti. A preto je dôležité, že v teréne je štruktúra OSN a môže pracovať na prioritách, dokáže upria, upriamiť pomoc na tie e, priority ako výživa, prístup k vode, čiže ktoré odvetvia, ktoré zemepisné oblasti E, a tak ďalej sú prioritné. Ďalej väzba z potenciálneho bohatstva DRK, to je obrovské, to vieme, to nie je humanitná otázka, ale počas konferencie o humanitných otázkach sa hovorilo aj o tom, že by sme mohli mať aj akciu popri o zodpovednej ťažbe, lebo je jasné, že to bohatstvo krajiny by malo viac pomáhať obyvateľom krajiny. Ale to nie je téma, čo spadá pod humanitnú pomoc, to je iná téma. Potom humanitárny nexus – ďalší príklad z rozvoja, to bolo v Kasaj, a úzko spolupracujeme aby sa, na tom, aby sa tieto peniaze dostali do zdravotníctva v regióne, aby bola určitá minimálna infraštruktúra zdravotníckých centier a aby tam boli aspoň setri, sestričky a lieky. Takže my sa pozeráme na to, čo máme a aké rozvojové doplnkové fondy sú k dispozícii, ako sa dajú kombinovať, aby bol čo najväčší efekt v teréne. Veľmi to je politická otázka. Ľudia, s ktorými som hovorila počas týždňa hovoríte so stovkou ľudí, viac ako stovkou ľudí. Ľudia v teréne sa báli toho, čo sa môže stať vzhľadom na voľby a sú to veľmi neisté časy potom, pokiaľ ide o budúcnosť. Takže ľudia sa boja, že by mohlo sa násilie ešte zvýšiť v najbližšom bližšom období. Pokiaľ ide o prírodné katastrofy spôsobené človekom, to sú všetko politické otázky. Ja môžem len povedať, že my z hľadiska humanitnej pomoci a z hľadiska humanitných zásad nemôžeme byť politicky my samozrejme vidíme, čo sa deje v teréne, ale nie je našou úlohou to riešiť. Nie je našou úlohou povedať, kto má alebo kto nemá byť zatknutý. Žiaľ Bohu, ale môžete povedať ľuďom, môžete povedať nám, o, čo viete, že viete, kto je zodpovedný, kto to začal, alebo kto čo robí ktorá skupina strieľa na ktorú skupinu. Voči tomu nemôžete byť slepí, to je absurdné. Je viacero medzinárodných pozorovateľov v Kongu, ktorí sledujú situáciu. My vieme, čo sa deje v teréne. Našou primárnou starosťou je neohrozovať prístup, ktorý máme k ľuďom a nesmieme ohroziť humanitných pracovníkov, ktorí za extrémnych podmienok pomáhajú. Takže v prvom rade máme určitý referenčný rámec, ktorý hovorí, že sme apolitickí, a ako máme zodpovednosť voči našim pracovníkom v teréne, aby sme ich neohrozili ďalšou agresiou. A potom sú tam ďalší hráči, aktéry, ktorých úlohou je presne to, o čom ste hovorili, ale to nie je úlohou humanitných pracovníkov. Regionálny rozmer. To som už zdôraznila a súhlasím s vami v plnej miere, pokiaľ ide o regionálny rozmer. E, pol milióna konžanov je v susedných krajinách, potenciálnych môže byť viac. A je to veľmi závažný jav. Áno, ľudia utekajú aj do Zambie a ďalších krajín. My sme poskytovali pomoc v niektorých susedných krajinách, aby sme to riešili. A taktiež, ako som už povedala, zaoberáme sa situáciou, kde konžania prichádzajú povedzme do Ugandy a už majú choleru a snažíme sa riešiť aj ich zdravotné problémy. A potom, kto dostáva pomoc, tak znova vzhľadom na to, ako fungujeme v oblasti humanitnej pomoci, tak máme zmluvy len s agentúrami OSN alebo medzinárodnými mimovládnymi organizáciami. A mimovládne zahraničné organizácie, medzinárodné organizácie majú lokálnych partnerov, ale nič nejde cez vládne štruktúry alebo cez nejaké štátne, miestne či ústredné štruktú, vládne štruktúry. My môžeme uzatvárať kontrakty len s týmito dvomi skupinami, ktoré som uviedla, tých mimovládok to sú tie, ktoré splňajú kritéria partnerstva pre eko. A takto zabezpečujeme, kam peniaze idú a zabezpečujeme maximálne využitie týchto peňazí a preto máme pravidelné návštevy alebo a v Kinshase máme kanceláriu, máme kolegov, ktorí sú stále v teréne a stále preverujú, kto sú tí príjemcovia a zaručujú, že projekty prinášajú výsledky, ktoré majú. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či je tu niekto z vonkajšej služby, ktorý by sa chcel vyjadriť k politickej situácii v Kongu. tak prosím, keby ste sa predstavili. Ďakujem. Som Marcos Muñoz, Afrika, Fórum e, Centrálna Afrika. Rád odpoviem na otázky, ak by ste nejaké mali. Mohli by ste nám venovať 5 minút a pokúsiť sa nám vysvetliť, ako expert na túto otázku, ako to začalo, čo sa deje, kto čo robí a čo robí EÚ na to, aby to zastavila. Ja nie som expert na DRC, ja som tu za kolegu, ktorý nemohol prísť. Takže dobre, chápem. Áno, škoda, že tá osoba, ktorá by tu mala byť, tu nie je. Dobre, tak ďakujem. Tým sme dokončili tento bod. Ďakujem. Ten... Ďalším bodom je bod 16. To je boj proti falšovaným e, liekom. Doba, nastala doba na konanie. Máme tu expertov, pána profesora Gentiliniho. E, programový riaditeľ pre prístup ku kvalitným liekom a zdravotnej stravotlivosti z nadanie Širaka a Bernard Leroy z výskumu z Ústavu pre výskum boja proti falšovaným liekom. Chcem poprosiť expertov, keby si prišli sadnúť eh, za predsednícky stôl. Mr. Leroy. Yeah. Your seat is there. Well, I, can, I guess I can save some... Myslím, že by som na, mohol ušetriť nejaký čas a dáte rovno slovo našim expertom. a pán profesor Gentilini bude prvý. Približne 10 minút, ak by to stačilo. Nech sa páči. Monsieur Pán predseda, dámy a páni poslanci, pokiaľ ide o všetky nesprávnosti, nerovnosti, pokiaľ ide o oblasti zdravia, musíme bojovať 12. oktobra, 12. oktobra 2009 Jacques Chirac za podporou viacerých eh, šéfov afrických vlád spustil výzvu z Kotonu, kde sa pustil do falšovania liekov a drámy, ktorá toto všetko spôsobuje, proti politickým zodpovedným činiteľom proti tejto pliage. Takže to, bolo taká, to bola taká politická výzva. Na druhej strane môžeme skonštatovať, že existuje taká paralýza medzinárodných inštitúcií, obzvlášť pokiaľ ide o svetové organizácie, ktoré sa zaoberajú oblasťou zdravia. Rada Európy vyzvala iniciatíve pred 8 rokmi vypracovala tzv. tzv. dohovor Medicrim, ktorý umožňuje trestať distribúciu a predaj falšovaných liekov ako trestný čin poškodzujúce verejné zdravie. Pretože ide naozaj o niečo, čo poškodzuje zdravie, dokonca môže viesť až smrti. Toto nabralo obrovskú eh, obrovské rozmery a ohrozuje zdravie chorých na všetkých kontinentoch vrátane Európy. A preto vďaka spoločnej solidarite voči chudobným krajinám a za pre zaistenie ich bezpečnosti je našou úlohou, aby sme bojovali proti tejto zdravotníckej kríze, spôsobovanej práve používaním falšovaných liekov. Pán predseda, dnes, zatiaľ čo tieto kr- kriminálne činy na, naberajú na šírke, vítame že váš výbor akceptoval túto iniciatívu e, európskych poslancov Michela a fonda nadácie pána Širaka, ktorý, ktorá sa venuje týmto otázkam a ochrane tých najchudobnejších a hlavne chorých najchudobnejších. A preto sme veľmi radi, že na základe vašej iniciatívy Európska únia sa zaviazala bojovať proti tomto škandalóznemu predajú falšovaných liekov, proti tomuto obchodovaniu s falšovanými liekom. Chcel by som vám teraz ukázať niekoľko fotiek. Chcem tu pripomenúť to, čo veľmi dobre poznáte, že lieky, ktoré sú ponúkané na trhu, ktoré pochádzajú pôvodne z rôznych zdrojov, môžu spôsobiť smrť. Napríklad smrť princa bola spôsobená falšovaným liekom. Avšak nebolo to nebolo to e, žiaľ Bohu spropagované, aby ste pochopili všetky, všetky sociálne triedy, všetky spoločenské vrstvy môžu byť obeťou. Preto vám chceme pripomenúť, že tak e, na, že na svete každý rok zomiera, aspoň teda odhadujeme, samozrejme je to len naše hodnotenie približné, až 700 až 800 tisíc mŕtvych ročne. Viac ako na následky malárie. Viac ako 10 liekov je falšovaných a 50 falšovaných liekov sa nachádza na internete. Tie falšované lieky sú používané hlavne vo vojnových zónach. Jeden dolár, keď sa investuje do tohto obchodu, môže vám dokonca priniesť zisky oveľa vyššie ako v oblasti obchodovania s drogami, ktoré prinášajú iba 10 až 20 dolárov zisku za 1 dolár. Tuto môže byť až 200-400 dolárov. Chcem vám pripomenúť, že pôvodcovia alebo výrobcovia falšovaných liekov sú India, Čína, teda azijské spoločnosti a následne idú cez Európu, cez tranzitné krajiny, cez Južnú Ameriku a ďalej sa vrácajú všetky do Afriky toto je ten hlavný cieľ týchto falšovateľov. Avšak Afrika už nie je len jediným kontinentom, ktorého sa to týka. A Európa, ako vidíte, na, tejto, na týchto červených bodoch vrátane Maroka sú tiež miestom no, tohto obchodovania s falšovanými liekmi a stále sa to rozpína. Chcem vám pripomenúť fakt, že aktivity medzinárodných inštitúcií, lepšie povedané ich eh, neakcia alebo ich eh, eh, nekonanie, ako vidíte, v roku spôsobilo toto, že v roku 1988 sme prvýkrát sa o tomto dozvedeli počas voľného zhromaždenia Svetovej organizácie zdravá v Ženeve. Potom sa 20 rokov nič nedialo. A naďalej sa to rozpínalo následne v Perute. Bola výzva aktérov v oblasti zdravia. Francúzskí farmaceuti totiž to spustili túto výzvu, ktorá sa volala Bejrutskou výzvou, aby sa niečo s tým robilo. Trochu neskôr, v roku 2009, opätovne prichádza k výzve z Kotunu. Ako som vám to už predtým povedal, bol to Jacques Chirac, ktorý toto spustil a ja som začal práve jeho vetou. Chcem vám to pripomenúť, jeho vetu, ktorú vtedy povedal vo svojom prehlásení, pretože je veľmi dôležitá, že je naozaj zásadné pre touto nerovnosťou bojovať všetkými prostriedkami. Ako vidíte, v čiernou farbou opätovne medzinárodné organizácie mlčali. A následne si však uvedomovali, že niečo sa deje, ale Európa sa začala konečne tomu venovať a môžeme byť vďační práve Európskej smernici, ktorá sa objavila v roku 2011, ktorá prvýkrát začala o niečom takomto hovoriť. Avšak ešte predtým predchádzala do, predchádzal dohovor Medikrim, ktorý bol podpísaný v Moskve. To bol dohovor Rady Európy. A táto, tento dohovor Medikrim bol otvorený pre všetky krajiny, aby ho ratifikovali. A teraz tu máme už veľa krajín, ktorí ho ratifikovali, avšak nie dostatočne veľa. A veľmi ľutujeme, že Európa ako taká ho nepodpísala. Nie celá. Lekárska akadémia vo Francúzsku sa jasne postavila k tejto otázke. Ja som tam bol prítomný, pretože som prezentoval túto tému 8. decembra 2015 štyri akadémie podpísali túto správu o falšovaných liekov. Bola to Lekárska akadémia, Farmaceutická akadémia, ale aj Veterinárna akadémia, pretože falšované lieky sa tak, tak, takisto týkajú aj veterinárnej oblasti. A je to veľmi dôležité si uvedomiť, že v niektorých krajinách Afriky 60 liekov, ktoré sú používané veterinármi, sú falšované. Takže všetky tieto akadémie podpísali tento, túto správu a takisto aj ďalšie profesionálne komory, lekárska, farmaceutická, ako aj veterinárna. A e, akadémie následne e, medzinárodných e, štruktúr boli vyzvané, aby sa k, tejto, k tomuto dohovoru, k tejto správe prijali. Ako som už povedal, v roku 2011 bola, bol podpísaný dohovor Medicrim, určite kolega sa bude tomu ešte venovať, v Moskve. V roku 2011 opakujem. Bol to prvý medzinárodný právny nástroj, ktorý postihuje tak distribúciu, ako aj predaj falšovaných eh, liekov ako trestný čin, ktorý by spôsobuje obete na životoch. 27 podpisov krajín, ktoré podpísali tento dohovor, 11 ratifikácií, vstúpila do platnosti tento dohovor 1. januára 2016 a v roku 2018 by mal byť vytvorený monitorovací výbor, ktorý by mal monitorovať situáciu v chudobných krajinách, Totiž to prístup k kvalitným liekom je zabezpečený aj e, osvetovou kampaňou verejnej mienky, takisto prístupom k kontrolovaným predajným miestam a takisto znížením cien liekov bez toho, že by ich kvalita bola ohrozená a že by ohrozila výskum ako taký. Je potrebné zabezpečiť eh, celkové komplexné pokrytie, pokrytie liekmi všetkých chorôb. A na záver by som chcel ukončiť môj príspevok eh, fotkou francúzského prezidenta, súčasného prezidenta, ale mala som to privilegium 10 eh, minút pred prezidentom mať príspevok, aby som pritehol jeho pozornosť práve k predaju falšovaných liekov a požiadať ho, že či e, v prejave, ktorý mal o niekoľko dní mať v Agadugu, či by mohol spomenúť túto otázku. On mi slúbil, že tak urobil, urobil to. Takže pre nás, Francúzov, je to veľmi dôležité. A možno aj pre Európov, nie? Priamo. Pretože je potrebné, aby takáto politická autorita opakovane sa vyjadrovala k takejto otázke, k tejto dráme, ktorú spôsobujú falšované lieky, pretože táto dráma spôsobovaná falšovanými liekmi, proti ktorej sa snažíme bojovať a proti ktorej by som vás chcel vyzvať, aby ste sa pridali. Aby Európska únia sa k tomu takisto zasadila. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Leroy. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou, že sa tu môžem vyjadriť v tejto inštitúcii. Ja som riaditeľom IRACM, to je inštitút, výskumný inštitút eh, výskumu falšovaných liekov, kde sa snažíme holisticky venovať tomuto problému, aby sme presvedčili vládu alebo jednotlivé vlády, aby sa zlepšovala legislatíva, hlavne v Afrike a takisto aj v Južnej Ázii, aby e, prichádzalo k vzdelávaniu aj napríklad takých orgánov, ako je Medzinárodná colná organizácia, aby e, ich personál bol schopný zabavovať a, a získavať e, tieto falšované lieky. V roku 2017 sa nám podarilo zaistiť 850 tisíc falšovaných liekov v Afrike. Snažíme sa konať e, alebo realizovať aj preventívne akcie. Náš e, najhlavnejší problém však spočíva v tom, že častokrát prichádza k e, takej mílke že častokrát sa právne venujeme alebo za zamierame, za, zameriame našu pozornosť na tento problém a to není to hlavné. Pretože v skutočnosti zásadný problém, proti ktorému čelíme, je to, že ide o falšovanie liekov. Pretože napodobňovanie to je niečo iné. A to, čo my zažívame vo väčšine liekov, to sú falšované lieky. Čiže nemajú značku, ale identickú, ale je tam napríklad 1%, e, je tam len 1% obsahu ingrediencie oproti 100%, ktoré by mal ten liek obsahovať. Svetová organizácia zdravia v maji počas svojho valného zhromaždenia sa rozhodla, že je potrebné sa teraz zamerať na falšované lieky, pretože ich napodobňovanie to je uh, niečo, čo spadá pod oblasť oblasť eh, duševného vlastníctva. Eh, pokrýva to takisto eh, kravaty značky Hermes alebo um, kabelky značky Louis Vuitton a tak ďalej. Okrem toho máme kategóriu, kde máme oveľa väčší problém a to sú vlastne neschválené lieky. Čiže máme lieky, ktoré sa dostali na územie, kde neprišlo vôbec k schváleniu monitorujúcim orgánom, ktoré vôbec neprešli cez colné, colnú kontrolu, alebo sú to lieky, ktoré nesplňajú e, štandardy. Čiže napríklad vakcína, ktorá bola zaslaná, Eh, mala by cestovať pri teplote 5 stupňov, avšak v podstate zrazu sa dostane do Afriky, eh, vystavená je teplote 70 stupňov a potom vôbec nie je už použiteľná na nejakú vakcináciu, ale naopak sa tam rozvíjajú také kmene, ktoré sú nebezpečné a stráca svoju liečivú e, silu, naopak je nebezpečná. Takže toto je problém, aby sme mohli najprv zabaviť tieto lieky, zistiť ich. Častokrát, keď sa nám podarilo e, ich zabaviť, e, pochádzajú hlavne z Indie, z juhovýchodnej Ázie a častokrát išlo o lieky, ktoré vôbec nerešpektovali štandardy, ktoré by mali dodržať. Poprosím vás ďalší slajd. Takže tento bod je veľmi dôležitý, pretože e, falošné lieky nielenže spôsobujú úmrtie, ale takisto vytvárajú aj rezistencie. Keď máme napríklad infekciu, mm, spôsobenú antibiotikami, ktoré nesplňajú štandardy. Častokrát tie mikroby alebo baktérie to využijú, aby ešte boli silnejšie, aby zosilnili. A takto čelíme vážnemu problému vytvárania rezistencií, pretože vytváranie rezistencií to je obrovské riziko súčasného sveta vzhľadom na častokrát e, prílišné používanie antibiotík, avšak tieto falšované lieky ešte posilňujú, ešte zhoršujú tento jav. E, profesor Žantilini už povedal, že je to veľmi zaujímavá kriminalita, pretože má 10 krát, prináša 10 krát väčší zisk ako obchodovanie s drogami, pokiaľ ide o tresty. Tie sú smiešné, napríklad e, v východnej Afrike za e, obchodovanie s falšovanými liekmi dostanete tak od 6 do 60 dní e, pretože tak napríklad predaj falšovaných tričiek Lacoste mm, je to mm, postihovaný takým istým spôsobom. Takže naozaj veľmi nízke e, tresty, ktoré vôbec nie sú zastrašujúce. Najväčší mexický kartel Sinaloa čoraz viacej sa snaží venovať obchodovaniu s falšovanými liekmi. Prečo? predtým sa venoval drogám. No a drogy sú veľmi vážne postihované, vážnymi alebo veľkými testami a spôsobuje to narkomániu a tak ďalej. A čo, čo by ste povedali na také malé pilulky, zelené, rúžové a tak ďalej v arabskej, v Saudskej Arábii, Saudskej Arabii môžete za to dostať dokonca aj trest smrti. Zatiaľ čo v, na strednom e, východe Kaptago, ktoré je, financuje napríklad vojnové úsilie niektorých zúčastnených strán e, v tých konfliktoch, ktoré tam za posledné roky sledujeme. Takže je tu naozaj taká ľahká cesta a máte tu úžasný výnos. Takže toto naozaj ich priam vedie k tomu, aby sa tomu venovali. A potom súdcovia vlastne nepoznajú dobre túto oblasť, vôbec sa nezaujímajú, slábo sa snažia presadzovať právo. A vôbec sa im nechce venovať tejto novej oblasti. Ja som sudca, takže veľmi dobre viem, ako mm, sa sudcovia venujú svojim e, konaniam. Oni sa radšej venujú konaniam, ktoré prebiehajú na ich e, území, vnútreštátnom, e, na vnútreštátnej sfére. Ale teraz ako venovať sa medzinárodnej súdnej spolupráci v trestných oblastiach, to sa im vôbec nepáči. Ja som bol teraz v Pekingu, rozprával som sa s generálnym prokurátorom Číny a on povedal, že nikdy nebol skontaktovaný zo so strany afrických krajín, ktoré sú zaplavené falšovanými čínskymi liekmi pritom. Takže toto zohráva rozhodujúcu úlohu takisto aj pri korupcii. Poznám africké krajiny, kde prezident e, bol opätovne zvolený vďaka peniazom, ktoré dostal od ľudí, ktorí sú práve za týmto obchodom s falšovanými liekmi. Je treba aj vedieť ďalší fakt, že toto všetko poskytuje veľmi nebezpečnú možnosť ovládať verejnú moc. Na druhej strane tu máme ohrozenie verejného zdravia a takisto aj ohrozenie zo strany, ohrozenie toho, že vlastne verejná moc sa dostane pod kontrolu, pretože tento organizovaný zločin je veľmi bohatý. Máme tu napríklad obchodovanie um, po internete, packaging, napríklad pošlete balík eh, falšovaných liekov do Ameriky, ktoré už eh, za chvíľku budú expirovať, pošlete to do Strednej Ameriky, kde opätovne je to prebalené a máte tu nový dátum expirácie, napríklad pokiaľ ide o antikocačné lieky, kde pacientky používajú práve takéto, ktoré už dávno expirovali vďaka takejto, takejto praxi. A keď chcete využiť takúto príležitosť, je to veľmi ľahké. Naozaj chcem povedať, že zo strany európskych inštitúcií máme v rukách veľkú zodpovednosť, pretože my sme práve e, zaviedli vynikajúcu smernicu, ktorá umožnila štandardizovať prístup v Európe a obsiahnuť všetky aspekty v tomto systéme máme možnosti dosť široké na to, aby sme ošetrili paralelný dovoz. Čiže máme možnosť využívať ďalších distribútov ako tých, ktorých sválili laboratória, aby sme práve sa vyhli tomu, že toto riziko zostáva vysoké. Avšak, žiaľ Bohu, talianská mafia, hlavne na, z Neapola, sa začala venovať e, tomu, aký zisk by mohla z tohto mať ukradne napríklad kamión 38 tón takýchto liekov, pošle to do východných krajín, tam má distribútorov, ktorí zrecyklujú tieto lieky, aby zabezpečili ich distribúciu do východných krajín na základe práve tejto európskej smernice toto sa pretaví do toho, že opätovne prebalia tieto lieky. To sú ozajstné lieky, ktoré boli však ukradnuté. Poviete, však OK, áno. Avšak oni z jedného litra urobia 100 litrov. Rozriedia ich napríklad v Nemecku. Sme mali taký prípad, že sme zistili falšované lieky v ozajstnej lekárni úplne nedávno. Avšak to bol liek, ktorý bol proti rakovine, ktorý sa volal Leserta a podarilo sa tento receptent nás zabaviť, avšak on nebol vôbec účinný, pretože bol stokrát rozriedený. Keď sa pozriete na irak.com, uvidíte, čo sa nám podarilo za, posledných tri, za posledné tri mesiace zabaviť, tak vo Fínsku napríklad, alebo v Dánsku. Takže je potrebné, aby európske inštitúcie tiež niečo s tým urobili, aby neboli idealistické, že sa im niečo dári, aby sa naozaj začali obávať tohto vývoja, pretože toto sa môže už čoskoro týkať všetkých krajín, všetkých európskych krajín. Ďalší slajd. Prečo ten boj je tak málo účinný. No častokrát vlády sa tomu nevenujú, nezaujíma ich to. Pozrieme sa na 5 krajín Mekongu. Doteraz nikto od nás nešiel tam, aby sa s nimi porozprával o tom regionálnom prístupe k tomuto problému. Nie je to proste priorita pre Európanov, nie je tu žiadna stratégia v jednotlivých eh, krajinách. Samozrejme, nie sú ani ad hoc eh, nástroje na to. Ako som vám už povedal, naša mm, Naša eh, pozornosť sa teraz venuje duševnému vlastníctvu a vôbec si neuvedomujeme ten dosah, ten, eh, to obrovské riziko na eh, naše zdravie. Hovoril som, nehovoriac o tom, že sú tie tresty, ktoré sú udelované v tejto oblasti, smiešne nízke. Hovoril som od 6 do 60 dní napríklad vo východnej Afrike. A v podstate pra- sudcovia ani nepoznajú riadne túto oblasť a ide o národnú kriminalitu, ktorá v podstate uh, predstavuje ozajstnú cezhraničnú spoluprácu, kde sudcovia a prokurátori sa moc nechcú k tomu vrtať. Treba si však uvedomiť, že pokiaľ ide o oblasť verejného zdravia, je to naozaj vážny problém a je potrebné začať trestať. Pokiaľ ide o národné zákony, vnútroštátne orgány, tieto sú veľmi tie nedostatočné. Treba, aby boli o, účinné. Čiže tie, tá vnútroštátna legislatíva by mala obsahovať adaptovanú a konkrétnu legislatívu. Mali by tu byť e, harmonizované, detailne špecifikované postihy. Mali by sme vytvoriť prísne škály trestov a takisto mať nástroje k tomu, ktoré by uľahčili vyšetrovanie a ako aj medzinárodnú súdnu pomoc v trestnej oblasti. Sudcovia by sa mali začať školiť. Mali by byť aj motivovaní. Ja som sa venovala otázke drog 40 rokov ako sudca. V 70. rokoch eh, sme boli na vrchole, pretože za, za, eh, mali sme treba z užívateľa, dali sme mu riadny trest a tak ďalej, keď sa mi podarilo dostať vyššie. Keď, keď sme sa dostali vyššie až k, úplne k zdroju, to bolo to najdôležitejšie potrebné, aby sme sa vrátili k takémuto istému prístupu, aj pokiaľ ide o falšované lieky, je potrebné sa dostať až k tým najvýznamnejším ľuďom, podnikom, subjektom, ktorí sú za tým. Je pravda, že tá výzva je naozaj veľká. Je potrebné urobiť niečo, čo by uľahčilo túto situáciu, ale je potrebné to ošetriť aj na medzinárodnej úrovni a zabezpečiť dostatočné finančné zdroje, pretože tie chudobné krajiny, ako náhle sa im podarí dostať takýmto finančným prostriedkom, tak to chcú a budú chcieť využiť proti, na boj proti tejto pliage. Ďalej, je veľmi dôležité to prepojiť aj s dohovormi. Eh, s dohovorom Medicrim, to som vám už vysvetlil, prečo. 8 rokov po jeho podpísaní ešte máme 20 krajín, ktoré ho vôbec nepodpísali. Takže v tomto zmysle je to naozaj vážny problém a je to zásadné, aby to bolo ratifikované čo najväčším počtom európskych krajín. Ale máme k dispozícii aj iný dohovor, palermský dohovor, ktorý sa volá UNTOK a ktorý by mal byť takisto využitý, pretože tieto dohovory, ktoré boli podpísané v Palerme v roku 2000, sú vynikajúcim nástrojom, pretože sú tu prostriedky, ktoré umožnia ozajstnú nadnárodnú cezhraničnú spoluprácu 180 krajín, 194 ratifikovalo tento dohovor. Boli e, vytvorené bilaterálne dohody medzi krajinami, ktoré nemajú nastolenú medzinárodnú súdnu pomoc v trestnej oblasti. Je tu možnosť, e, konkrétny rámec, ako spolupracovať. E, je to naozaj možnosť, ako získavať, dodávať si informácie. Je potrebné ak niekto odmietne vám informácie dodať, aby vám to napísal. A prečo? Uviedol dôvody, pretože to je veľmi dôležité. A tým pádom, eh, častokrát, keď sme tak urobili, reakcia bola nula. Ticho. Je potrebné zabezpečiť kontrolované dodávky na všetky eh, časti územia kontrolovaných štátov, je potrebné naozaj získať aj svedectvá, aby ľudia prišli svedčiť pred eh, súdmi. Problém dohovoru z Palerma je to, že to môže byť súčasťou konania, kde sú napríklad tri implikované osoby e, v takom e, vzťahu, pokiaľ ide o kriminálny e, organizovaný zločin v jednej krajine, ale kvôli postihu, ktorý môže byť trestaný skoro až 4, 4 rokmi. Avšak keď to je práve len takéto, to je takýmto trestom 4 roky trestané, tak nemôžeme aplikovať palermský dohovor. Takže je potrebné, aby to bolo minimálne postihované 4 rokmi a viac. Do 4 rokov nám to nepomôže. Ďalej, vlády. Áno, môžeme ich pohnúť. Je potrebné, aby začali proaktívne fungo- fungovať a nie spätne, až keď je neskoro. Je potrebné, aby mali stratégiu, implementáciu tejto stratégie, aby ratifikovali medzinárodné vhodné dohovory, aby mali dostatočný inštitucionálny systém v dispozícii, aby eh, adaptovali a modernizovali legislatívu a naozaj sa snažili pracovať v rámci medzinárodnej súdnej pomoci v eh, trestných eh, oblastiach. My sme napomohli siedmým africkým štátom, aby prijali zákon, ktorý pokrýva všetky aspekty, ktoré by mali byť pokryté, aby sa efektívne dalo bojovať proti falošným liekom. Ja som priniesol USB kľúče s informáciami, s obsahmi po francúzštine, v angličtine týchto modelov, ako aj so všetkými dokumentami. My sme k dispozícii všetkým tým, ktorí by ste tak želali, a na základe toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť eh, niektorými štátmi z Afriky a čo momentálne sa budeme eh, s piatimi štátmi Mekongu snažiť presadiť, ja si myslím, že je možné zlepšiť legislatívu v týchto krajinách aj v iných kútoch sveta. Ďakujem za vašu pozornosť. Eh, Ďakujem. Teraz dám slovo publiku. Nech sa páči. Ja som, si pre, ja som presvedčená o tom, že boj proti korupcii a takisto aj proti falšovaniu by mala byť prioritou v agende mnohých krajín. Vôbec si neuvedomujú ten rozmer eh, verejného zdravia, ľudského zdravia. Chcem sa spýtať, nebol by to, nebolo by vhodné, keby sme začali lokálne od liekov, ktoré pochádzajú zvonku. Mali by sme investovať do rozvoja a lokálne v týchto krajinách, kde prichádza k tejto podniky vytvoriť. Niekto ďalej. OK. Ja, yeah. Ďakujem, pán Venta. Ďakujem pekne za tú prezentáciu. Mám stručnú otázku. Ide o úlohu farmaceutických koncernov. Aký oni majú k tomu postoj? Ja som videl jeden dokumentárny film, Nemecku my vieme, že, že výroba e, e, výroba na jednom mieste a sídlo firmy Indi. Korupcia e, zdá sa, že je všade, má nadnárodný charakter a vlastne vyvolá to, že cena jedného to istého lieku. Poukazovať na tento problém prezentácia ktorú ste nám dnes ponúkli, e, by bola vhodná aj pre iné e, e, okruhy ľudí. Ide tu o, o to, že tieto lieky zamyslí tú zdravotnú otázku ale zároveň e, krajiny, do ktorých e, poskytujeme e, pomoc, tak z tých krajín prichádzajú lieky konám. Teda táto téma, ktorú preberáme, by malo byť témou, ktorej sa venujú všetky výbory EP. A ešte je, sú, je tu zástupca diplomatického zboru aj, aj to, čo prezentoval profesor eh, Gentilini. Ďakujeme pekne za tú prezentáciu eh, problém eh, falšo podradnej kvality, či ide o drahé lacné lieky, či ide o generika. Všetkých druhov liekov sa to týka, čiže otázka dať komplexné riešenie tohto problému. Ak hovoríme o boji proti rezistencii e, v súvislosti s maláriou a s tuberkou, spôsobom regulovať aj e, e, ten trh s farmaceutickými produktami. A to je veľká výzva. Je dôležité, je dôležité mať aj pre, prehľad v oblasti farmakovigilancie a a e, e, podchytávať všetky prípady. Ďalej sa tu hovorilo o harmonizácii e, registračných požiadaviek, takisto mať aj vlastne databáz všetky prípady. Ďalej sa tu hovorilo o harmonizácii registračných požiadaviek, takisto mať aj vlastne databáz. Prístup k liekom je je súčasťou každého bilaterálneho programu medzi EÚ a tretím štátom o ešte jedna vec. Európska únia priamo financuje e, lieky, dodávku liekov v chudobných krajinách, halárii, tuberkulózy a e, potom do ďalších medzinárodných organizácií. E, tieto peniaze sú zamerané na to, aby sa lieky byť za podmienky dodržiavania požadovaných štandardov a to sa zabezpečí pravidelnými auditmi, externými aj internými E, e, e, takisto sa to týka aj verejného zaobstarávania potravín a malo by sa to týkať aj liekov, keď tie štáty, ktoré majú farmaceutické priemysly, priemysle, pre, priemysel mali, mali by mať možno bezpočné a ďalej. Po druhé, chceme financovať aj regulačné mechanizmy v tretich krajín ale mm, všetci si naše otázky. Mm, odpoviem pánovi Leroy Jovi a ostatným. Najprv som chcela povedať eh, na reakciu pani poslankyne, že ideálne by bolo to, keby lieky boli vyrábané samozrejme na, na mieste, ale všetky pokusy, ktoré boli nedávno realizované v tejto oblasti, vyústili v neúspech pretože máme tu verejnú mienku, ktorú treba zohľadniť, pretože mladí, ktorí sú, eh, chorí, ktorí sú na mieste, pochybujú, že by tá miestna produkcia produkovala dobré lieky. Poznám pacientov, ktorí z Mauritánie idú do Dakaru za liekmi, pretože Dakar má eh, najlepšie renomé ako distribútor, ako aj výrobca liek Poliakov a niektorí idú až do Francúzska alebo do iných e, európskych krajín, aby si zakúpili lieky. Bolo by to ideálne, ale sme ďaleko od toho. Aby sa nám podarilo na mieste niečo takéto zabezpečiť. Avšak výroba falšovaných liekov, chcem ešte povedať, ani, tá tam nie je možná, ani tu tam nie je možné zabezpečiť, pretože tá sa produkuje alebo realizuje hlavne v Južnej Ázii, juhovýchodnej Ázii, Čína, India. Všetky aktívne molekuly ktoré sú používané farmaceutickým priemyslom, sú vyrábané tiež v týchto krajinách, ktoré sú schopné následne vyrábať nielen tie top, top produkty a zároveň sú schopní tiež za veľký rabat ponúknuť aj falšované produkty. Takže toto je veľmi dôležitá otázka, veľmi ťažko sa to dá rozpriesť. Chcem vám povedať, Neviem už, aká bola presne vaša otázka, ale pán Leroy vám určite odpovie. Tá poznámka, ktorú ste spomenuli, že čo všetko robí Európska únia, ja sa k tomu absolútne pridávam a vítam ju, avšak výsledok na mieste je taký konsternujúci a Medzinárodný fond, ktorý ste veľmi správne uviedli, a v rámci ktorého som pracoval aj ja, tento Medzinárodný fond Keby sme žiadali od nich účty, tak by ste mali, boli by ste veľmi prekvapení, pretože my vieme, že peniaze, ktoré boli vyzbierané, sú každý rok využité všetky, čo nie je akceptovateľné tento medzinárodný fond má pravidla, ktoré my dodržiavame, ale ktoré spôsobujú to, že mnohé krajiny, ktoré potrebujú lieky, nemajú už prístup týmto darom, k tejto unite, ktorú ste spomenuli práve kvôli tomu istému. Čiže áno, sú za tým aj úspechy, ale aj veľké pochybenia. Je potrebné teraz všetko to, čo urobíme, dať dokopy, aby sme mali hlavný cieľ dosiahnuť konkrétne, skutočné výsledky na úz. Nemá ani peniaze na to, aby si ich kúpilo a nemá ani miesto, kde by si ich kúpilo, pretože tam nie sú ani len lekárne v videckých oblastiach napríklad. Čiže nemôžeme teraz vyčítať obyvateľstvo, že sa snaží získať eh, falošné lieky, kúpiť si, pretože kupujú si to tak, ako to, to čo im ale eh, predaj liekov, napríklad aspirinu, úplne v začiatkoch. Takže e, nemôžeme teraz postihovať tých malých dílerov, ktorí fungujú na tomto trhu, ani ich e, postihovať akýmkoľvek spôsobom, pretože oni vôbec nevedia, že toto sú falšované lieky a snažia sa urobiť všetko preto, aby ľudia sa budú môcť uživiť mimo tohto sektoru falšovaných liekov, aby mohli prežiť. Odozdám slovo kolegovi, pánovi Leroy. Ďakujem pekne. Pán koakcie liekov na mieste. To je veľmi ťažké my sme si totiž to uvedomili, že to by to fungovalo veľmi ťažko v Afrike. A dokonca som videl chirurgov, ktorí vo svojom lekárskom plášti majú lieky, aby im ich by bolo potrebné, aby európske inštitúcie podporili. Všetko to, čo rozvíjajú, pretože európske ten problém, v, e ktorý konštatujeme v Európe, sa netýka laboratórií, že by sa tam niečo dialo, ale distričku krajinu, ako je Mauritánia. Predstavte si to, čo to znamená. A v Európe máme takýto istý nový jav, pokiaľ ide o aplikovanie um, tu laboratória, ktoré sa venujú falšovaným liekom, ktoré boli zadržané na svete, ktoré boli zaistené. Ale samozrejme, môj inštitút sa snaží momentálne uh, robiť osvetu vo veľkých nadáciách, vo veľkých laboratóriách, aby sme vytvorili spoločnú. Pokiaľ ide o laboratória, ešte by som poznamenal jednu vec. Keď vidíme to, čo sa deje v USA, máme laboratórium, ktorý sa snažil pracovať na lieku na hepatitidu C 80 miliard dolárov táto laborie obete, pretože, pretože liečba, trojmesačná liečba môže stať až 80 tisíc dolárov. Viete si predstaviť nejakého egyptiana a hlavne hovoriac Mauritán by umožnila stanoviť cenu nejak rozumnejšie a zo strany amerického laboratória tu máme vlastne problém práve stanoviť nejakú rozumnú cenu. Chcem pritiahnuť vašu pozornosť k otázke liekov predávaných na inter, závislí na heroíne alebo na ďalších liekach, ktoré sú ekvivalentom heroínu. Heroín to bola klasická omamná látka, avšak tá druhá je, až by som povedala, nukleárnou zbraňou. Je tu 0,15 eh, mg oproti obežnej dávke a vy zomrete. Keď... A usadili sa na tomto trhu. Čo vám chcem tým povedať? Ventanil, to je internet. Internet je úžasný nástroj. Chcem povedať, že 95% eh, spoločností, ktoré predávajú liekov, lieky na internete sú súčasťou organizovaného zločinu. Pozor na to. A tiež máme veľké problémy títo pseudoobchodníci zasielajú obalky, ktoré majú hodnotu alebo váhu len 19 gramov a funguje to vynikajúco. Lieky cirkulujú. Čo teraz napríklad zažívame vo Francúzsku? My máme vynikajúci bezpečnostný zdravotnícky systém, internet. Však toto všetko sú top produkty momentálne predávané na internete. A Zoberte si napríklad e, USA. Tam máte mnohé produkty, mnohé lieky proti rakovine, ktoré sú predávané na internete. Chcel som a povedal som, myslím si, že všetko, čo boli Chceme sa poďakovať expertom za vynikajúce prezentácie a odpovede. Súhlasím s pánom Bentom, že aj iné e, výbory EP by sa mali oboznámiť s týmto problémom a vypočuť si názor expertov. Takže ďakujeme. Môžeme pokročiť ďalej v našom programe. Bod 17 panelu e, na vysokej úrovni OSN máme tu pani Kola Sanchez, ktorá uvedie túto tému. Mali by sme tu mať experta e, Garius Testa e, z organizácie Lekári bez hraníc. Je tu. Hola, please, you can start. Yeah, I was giving time for that. To, čo bolo spomenuté v na rade TRIPS, Svetovej organizácie zdravia. Tuto sme diskutovali o e, používaniu takýchto liekov. A momentálne tu máme ústnu otázku. Vtedy európska delegácia povedala, domia takisto verejným zdravím. Európska komisia nesúhlasí s touto premisou. Európska komisia áno, uznáva, že je tu problém, ako je vlastne zdravá, e, zdravotný systém, ktorý je nedostatočne financovaný, že tu nie sú kvalifikovaní uh, pracovníci a nie sú tu dostatočné finančné zdroje, ale nikdy nehovorila o uh, e, ohrezeniach, ale čelil holistickým spôsobom tomuto problému, aby uh, um, zlepšil prístup k liekom zásadným spôsobom. Áno, prekvapuje nás, že Európska komisia nečeli eh, tomuto problému holistickým spôsobom, eh, pokiaľ ide o prístup k liekom, pretože táto komisia neguje existenciu eh, presadzované vzhľadom na obchodné politiky, ochranu duševného vlastníctva. Toto však nie je kompatibilné s tým, čo sa snažíme presadiť. Chcem vám pripomenúť v tomto prejave pred Svetovou obchodovnou organizáciou, že Európska únia sa zasadila, že bude pracovať e, na presadzovaní zdravia, alebo tieto závery, ku ktorým sme sa dostali, žiadajú v bode 18, aby sme pokročili veľmi rýchlo, aby tam neboli limity, aby sme ich odstranili, aby tento prístup liekom bol zakomponovaný a takisto, aby e, tu ako priorita boli technické, technické prístup k všeobecným produktom, ako aj k derivátom Napriek tomu, že Európska komisia ešte pred radou TRIPS e, Svetovej organizácie zdravia sa zaviazala k tomu, že tieto e, zmluvy o voľnej výmene s tretimi krajinami Fakt, že táto komisia chce počas posledného kola rokovaní toto brániť, e, brániť oveľa väčšiu ochranu práv duševného vlastníctva, ako sú napríklad patenty, a ktoré by boli predlžené aj za lehoty, ktoré sú stanovené a ktoré by im zabezpečili výličný prístup zabezpečiť to, čo nám vyplýva zo záverov z roku 2016, aby sme zabezpečili ochranu verejného zdravia všetkými možnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, ktoré žiada táto komisia. Je potrebné zabezpečiť politickú koherentnosť s tým, čo hlása Európska únia, pokiaľ ide o presadzovanie cieľov, podpora generických, transferu generických liekov do rozvojových krajín. Mnohé krajiny, ktoré majú nízky príjem, potrebujú mať prístup k týmto generickým liekom e, čínskych a indických producentov, pretože je to jediná možnosť, ako by môžu chorí prežiť v týchto krajinách. Preto je potrebné podporovať verejné zdravie. Preto na základe týchto dôvodov komisia by mala byť na poplach. Je potrebné sa e, vrátiť e, k prehláseniu na poslednej rade TRIPS v oktobri 2017, e, kde počas tohto zasadnutia skupina niektorých krajín tisíckom, desaťtisíckom um, chorých, ktorých potrebujú. Brazilská delegácia odprezentovala komisie všetky možnosti transferu týchto liekov, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie v týchto krajinách, ktoré boli konfiškované práve v európskych prístavoch. Zainvestujú naďalej finančné prostriedky do partnerstiev, kde pod zamienkou striktných e, patentov ochrany duševného vlastníctva v podstate získavajú zisky len súkromné subjekty. Avšak my, verejná oblasť, nemáme z toho nič. Chcem vám teraz e, vás vyzvať eh, tento dotácie a mm, podporu eh, sa snažili eh, investovať do zodpovedných subjektov, pretože, ako to som povedala už na začiatku, je to veľká pliaga, proti ktorej bojujeme. Na druhej strane je to potrebné vysvetliť, akým spôsobom delegácia, ktorá zastupuje Európsku úniu pred Svetovou organizáciou zdravia, môže e, podpisovať e, zmluvy o voľnej výmene, keď sú pošlepované takéto základné demokratické princípy. A pri mnohých konzultáciách, ktorá by e, osvetlila tieto rokovania a tento postoj. Aby sme sa pohli ďalej. Chceli by sme vedieť, kto zastupuje a koho zaujmy. zastupujeme tu. Okay. Ďakujem. Dúfam, že je tu niekto za komisiu, kto môže odpovedať na tieto otázky. Ale je tu Dimitri Ejnikel medzi nami, ktorý je tu za organizáciu Lekári bez hraníc. Ďakujem. Chcel by som informovať o procese na vysokej úrovni a dostali sme prepačných rokoch e, inovatívne liečby ste prišli už veľa, vrátanie hepatity C a život zachraňujúce vakcíny. Nás. Pán Kim Moon vytvoril panel na vysokej úrovni pre prístup k medicínám, aby pozrel návrhy a na riešenia, ktoré by Eh, našli tú správnu rovnováhu medzi vynálezcami, verejným zdravím v eh, krajinách, ale teraz prvýkrát generálny tajomník OSN žiadal vytvorenie riešenia pre eh, dostupné medicíny a inovácie, ktoré potrebujú všetci pacienti, všetky choroby a všetky techniky, čiže diagnostika vakcíny a lekárska veda, pevného vlastníctva farmaceutických výrobkov, záväzky v oblasti ľudských práv, ako aj nové záväzky, ktoré si dali e, členské štáty ako súčasť agendy OSN 2013 a v, SGD e, pre zdravie. Výsledky boli predložené. E, e, ešte kríza čo stiažilo situáciu v rozvojových krajinách a v krajinách OECD. Taktiež sa tu uznala väzba medzi nedostatkom inovácií a nedostatočným prístupom, najmä príjme, ako aj reformy pri m, mm, politikách prístupu k liekom. Správu privítal bývalý generálny tajomník Pan Kimon, ktorý vyzýval všetkých Eh, účastníkov, zainteresované strany, aby si osvojili túto správu a naznačili aj nevrátanie roz európskych ako Belgicko, Rakúsko, Grécko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko a Portugalsko. Takto sa vyjadrili na rôznych eh, fórach vrátane VHO a ďalších organizácií. Tieto odporúčania k transparentnosti a k novým moda členské štáty EÚ, kde je veľmi silný biomedicínny priemysel, boli e, negatívne kvôli práve ochrane práv duševného vlastníctva. Tento rozličný postoj členských štátov viedol k tomu, že iniciatívnej správy parlamentu v roku 2017 o zlepšenom prístupe k liekom a tento vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby sa realizovali plány a odporúčania OSN. Pracovná skupina parlamentu o inovácii a prístupe k skupina organizovala panelovú diskusiu o tom, ako môže EÚ stimulovať lepší prístup k, medic- k liekom pre všetkých. Potom tu boli odporúčania na základe odporúčania Vysokého panelu OSN tieto diskusie prebiehajú teda na úrovni EÚ a svetu. V panelovej diskusii vyjadrili poslanci svoje modely. Pokiaľ ide o implementáciu odporúčaní, tak sa tu regulu- e, hovo- diskutuje o mnohých výsledkoch, ktoré sú už niekedy aj implementované na národnej úrovni, napríklad potreba nových noriem a stratégií na podporu inovácií, to je dohlbky prebrala otázku prístupu k liekom. V januári tohto roku EBE e dohodlo, že bude žiadať od sekretariátu VHO, aby pripravili plán a programovanie jeho práce k prístupe k liekom a, a k vakcínám na obdobie 2023, ktoré o 15 rokov je to problém pre rozvojové krajiny a tento rok takmer všetky e, štáty sa dohodli, že je dôležité mať prístup k liekom a mnohé európske krajiny, členské krajiny hovoria o otázke prístupu k liekom a žiadajú od e, generálneho riaditeľového, aby táto otázka sa stala. A v tejto súvislosti mnohé členské štáty, vrátane Portugalska, sa odvolávajú na túto správu SN. Iné členské štáty sa si osvojili niektoré závery, napríklad Holandsko, ktoré povedalo, že bude aj naďalej E, riešiť. Vidíme kontrast e, tým, čo hovorí VIPO a komisia. Potom indonéska vláda v mene Azijsko-pacifickej skupiny hovorila, že treba začať rozhovory, prieskumné rozhovory o tomto paneli. Komisia bola proti práva a patentových práv pretože potrebujeme riešiť otázku doplňujúcej ochrany a tak ďalej. Musíme sa zaoberať aj otázkou fiskálnej udržateľnosti zdravotných systémov, maximálnu eh, agendu v oblasti práv duševného vlastníctva o farmaceutickom priemysle. Ale toto ohrozuje záujmy niektorých členských štátov, ktoré chcú znižiť ceny liekov a zvýšiť práce, kde sú výnimky obmedzenia patentových práv a rieši sa aj otázka patentov a zdravia. Rokovania budú preto pokračovať aj v roku 2018. Na záver, správa má odporúčania, ktoré sú veľmi dobrý nám a diagnostike pre pacientov na celom svete. V najbližších rokoch budeme mať ďalšie príležitosti reformovať a zabezpečiť prístup aj v EÚ, ako aj na globálnej úrovni. Môže sa tu zapojiť VHO, VIPO a ďalšie fóra. 17 zasadnutie k tuberkulóze, prenosným chorobám, infekčným chorobám a podobne. Potrebujeme, aby Európska komisia a všetky členské štáty boli oveľa konštruktívnejšie a aktívnejšie pri otázke prístupu k liekom a mohla mať komplexné integrované stratégie v súlade s agendou udržateľného rozvoja. Takže vítame záujem vášho výboru túto správu a vyzývame vás, aby ste ďalej bojovali o odpo- realizáciu odporočaní v EÚ aj medzinárodne výskumu a vývoja pri liekoch, aby sme mohli mať nové modely pre inovácie, ktoré zabezpečujú aj verejný príjem z investícií verejne financovaných. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tento príhovor. Chcem sa spýtať, či sú medzi nami poslanci, ktorí by sa chceli vyjadriť. Áno, nech sa páči. Ďakujem za všetky tieto zaujímavosti pretože viem, že je to veľmi delikátna záležitosť, delikátna oblasť, ktorý by bol najvhodnejší, aby sa nám podarilo nájsť to správne riešenie pre mnohé dopady, ktoré vyplývajú z tohto na ľudí, ktorí, musia, ktorí trpia. Práve tým, že tie rovní mnohých vlád, či ide o Európsku úniu alebo tretie krajiny, myslím si, že toto všetko nemôže byť extrapolované mimo toho, čo by malo byť zaručené, aké opatrenia v prospech demokracie, v prospech správneho riadenia veci verejných. Ten to, že sa častokrát nachádzame v mnohých krajinách v tej situácii, že čelíme práve v situácii, že táto oblasť náberá na šírke Tieto problémy totižto presahujú všetky hranice, zasahujú do rôznych oblastí a ohrozujú sa. Tak neurobíme nič. Chcem tiež zdôrazniť ďalšiu vec. Možno, že to bude niečo, čo by sme mohli zohľadniť. Obete sú už tak či tak osoby, ktoré sú ohrozené, pretože sú choré. Častokrát nemajú prístup ani na pracovný trh, pretože tento pracovný trh nie je regulovaný starostlivosti a tieto zasiahnuté osoby sa stali dvojitými obeťami, častokrát práve ženy a deti. Videli sme ten prípad v Južnej Afrike, kde ženy Akajvu nemali prístup vôbec k liekom, pretože nemali vôbec právo ani prostriedky, aby sa k týmto liekom dostali. Tak nemôžu si vlastne ani dovoliť zabezpečiť lieky svojimi finančnými prostriedkami. Myslím si, že by sme mali tak nemôžu si vlastne ani dovoliť zabezpečiť eh, lieky svojimi finančnými prostriedkami. Myslím si, že by sme mali sa venovať v prvom rade osobám, ktoré sú takto ohrozené. Starším. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nie, takže komisia nech sa páči. Keby ste sa prosím aj pre, e, predstavili. Ďakujem veľmi pekne. Tu bol zástupca DG Trade ale ja som prišiel sem sladom na tú otázku, na ktorú uh, odpovedala pani Bienkovská 8. júla 2017, bola to písomná otázka pani Šances a tá duševné vlastníctvo, preto som tu ja a nie niekto z DG Trade. Avšak pokúsim sa odpovedať na vaše otázky podľa mojich najlepších